Milí kolegovia, navrhujem, aby sme začali. Máme dnes veľmi nabitý program, takže navrhujem, aby sme začali, nestracali čas. Čiže videli ste návrh programu. Nenavrhujem zmeny, ale upresnenia k poradiu, v akom budeme pracovať na jednotlivých témach. Začneme správou pána Gajera, pretože máme tu veľmi dôležitý medzinárodný televízny kanál, ktorý sem prišiel pracovať na začiatku našej schôdzi, čiže on pôjde ako prvý, potom správa Barbara Matera, ak tu Barbara už je, je tu. Takže hneď po pánovi Gajerovi správa Matera. A... Viacročný finančný rámec a rokovania s tým súvisiace by sme mali prebrať do uh, e, 3 na 11, pretože e, pán Böge nás musí opustiť. Ak nie sú pripomienky, tak uh, budeme takto postupovať. Dnes je Medzinárodný deň žien, takže spolu s vami by som e, chcel pozdraviť všetky ženy, ktoré nám preukázali tú čest e, svojou účasťou, kompetenciou a svojim šarmom. Toto sú naše e, kolegyne, ktoré týmto zdravím a to je normálne, že oslavujeme ženy aspoň počas tohto roku. vstupného roka. Takže pokiaľ ide o práv, delegované právne akty, kde sa chce vylúčiť Sýria z pôžičiek Európskej investičnej banky, tento návrh považujeme za schválený. E, pre vašu informáciu ešte oddelenia parlamentu chcú začať e, projekt v rámci špeciálneho výboru, aby sa zastavilo používanie papiera, respektíve spotreba v čase elektronických výborov, elektronických dokumentov a tak ďalej. Čiže my ako výbor pre rozpočet Skúsenosti sa ale majú potvrdiť vo všetkých výboroch parlamentu. Dostaneme, dostanete, alebo budú sa rozdávať, bude celkovo o, o asi 5 alebo 6 e, e, iPadov pre tých, ktorí ich dostanú, ich môžu používať nejaký čas, ak sľubia, že nenapíšu a neprečítajú ani jeden hárok alebo list papiera. E, Eh, kandidátov zrejme dostaneme a ja vyberiem, ak bude príliš veľa kandidátov eh, na tento projekt 21. storočia. Počas posledného stretnutia koordinátorov sa koordinátori rozhodli alebo zhodli, že pristupujeme k nomináciám. Náš kolega Ashford bol menovaný na návrh tejto skupiny ako špecializovaný správodajca e, pre boj proti administratívnym výdavkom. Pán bude poverený viacerými oblastiami. Takisto Európsky program pre štatistiku. Sidonia bola menovaná spravodajkyňou pre program Erasmus pre všetkých a Nadežda Nevsky, spravodajkyňa k IPA 2 e, predstupový e, nástroj a takže AFED pre rozšírenie a strategické záujmy EÚ. Medzi tým naša, náš kolega Abad opustil rozpočtový výbor, čo samozrejme je škoda, ale bol nahradený pánom Kozlovským. Dnes ráno je medzi nami? Nie, ešte tu nie je. V poriadku. A Pán Kozlovský patrí do ECR, nie do EPP. Takže nahradil ho pán Kozlovský pre e, projekt, ktorý mu bol pridelený, pre agendu, ktorú mu bola e, pridelená. Pokiaľ ide o vonkajšiu politiku, teda partnerstvo pre spoluprácu, nástroj pre jadrovú spoluprácu a partnerské dohody. A Maria Carvajo, tá sa bude zaoberať Galileom. Takže toľko k informáciám. Tretí bod. Dohoda k zápisniciam z nášho predošlého stretnutia 6. februára. Ako zvyčajne nebudú pripomienky, tak do konca dnešného stretnutia bude táto zápisnica schválená. A teda prejdeme priamo k bodu číslo 10. Európsky sociálny fond. A slovo dávam spravodajcovi Gajerovi pod e, teda pri tom, že to natáčajú televízne kamery. Um. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za to, že ste mi vyšli v ústrety a že ste trošku presunuli program a ste dali prednosť môjmu bodu k Európskom sociálnemu fondu na úvod. My ako rozpočtári Európskeho parlamentu vypracúvame stanovisko k výboru eh, pre zamestnanosť a sociálne veci. Na pozadí tohto celého je nová smernica o vykonávaní Európskeho sociálneho fondu v ďalšom rozpočtovom období v 21 členských štátoch máme zhruba 23 miliónov nezamestnaných a zhruba 113 miliónov ľudí, ktorí sú vystavení riziku chudoby a vyčlenenia. A preto Európska únia chce využiť tento svoj efektívny nástroj v boji proti chudobe. Vo forme sociálneho fondu ide o podporu stratégií a priority, ktorých cieľom je dosiahnutie plnej zamestnanosti. Zemepisná a um, profesijná mobilita, to je ďalší cieľ, a taktiež kvalita a produktivita pracovných miest a sociálne začlenenie, to sú ďalšie ciele. V tejto súvislosti komisia nám navrhuje štyri hlavné tematické ciele, jednak podporovanie zamestnávania, mobility, v oblasti zamestnanosti ďalej investície do celoživotného vzdelávania, podpora sociálneho začlenovania, boj proti chudobe a taktiež zlepšenie institucionálnych kapacít a zefektívnenie verejnej správy. Toto nie je téma, možno, ktorá bezprostredne súvisí so sociálnym fondom, ale keď to vnímame z pohľadu rozpočtovej kontroly a keď sa pozrieme na to, ako sa spravujú tieto fondy, dodávam to, že sociálny fond je skôr pozitívnym príkladom v tomto smere, čo sa týka chybovosti. Vieme, že budovanie administratívnych kapacít v členoch, v členských štátoch EÚ, najmä v tých menej rozvinutých regiónoch. To podľa mňa je rozhodne rozumným politickým cieľom. Tieto štyri ciele sa majú e, pohybovať ruka v ruke s investičnými prioritami a majú sa v súlade s nimi aj implementovať. E, budú sa však rozvíjať v samotných regiónoch, to znamená, tie z cieľov, ktoré sú najakútnejšie v danom regióne, sa budú uprednostňovať v rokovaniach medzi regiónmi a EÚ. Komisia chce, aby minimálne 20 prostriedkov sociálneho fondu sa zameralo na sociálne začlenovanie a boj proti chudobe. A okrem tých troch stupňov, ktoré súvisia s politikou súdržnosti, Tie menej rozvinuté regióny majú získať minimálne 25 peniazy zo sociálneho fondu vo forme štrukturálnych fondov, tie prechodné regióny 40 a výrazne rozvinuté regióny 52 Sú tu rôzne pohľady na to, ako sa to má rozdeliť medzi jednotlivými výbormi, ktoré majú na starosti sociálny fond, teda výbor pre zamestnanosť napríklad vníma tieto kvóty pozitívne, výbor pre regionálny rozvoj to nevníma až tak pozitívne, pretože kolegovia sa domnievajú, že nie je celkom isté, či tie rozvinuté regióny naozaj majú mať až 52-percentný podiel na peniazoch zo sociálneho fondu a taktiež tie regióny, ktoré nie sú až tak rozvinuté, respektíve v tých oblastiach, kde sú ešte nedostatky zamestnanosti, či by sme nemali nechať tieto právomoci samotným regiónom to možno nie je úloha tých, ktorí rozhodujú o rozpočte. Na jednej strane sa môžeme orientovať iba na články 13, 14 a 15. Tu ide odsek 3, mimoriadné ustanovenia pre finančnú správu. Tu by sme sa veľmi úzko držali eh, nášho zadania, našej úlohy. Tu som si už eh, pripravila isté body, to si nevyžaduje žiadne veľké prekvapenia, nie sú si svojné ani nejaké veľké problémy. Čo sa týka zjednodušených finančných obcí, myslím si, že tu robíme obrovský krok vpred, pretože komisia navrhuje uberať sa cestou paušálnych súm. Často to zahrňa veľmi eh, malé projekty v rámci ESF, malé mimovládky, ktoré urazujú napríklad rôzne školenia pre skupiny s osobitnými potrebami to by možno bolo vhodné, tieto malé mimovládky odbremeniť trošku z hľadiska administratívnych povinností a poskytovať tieto platby paušálne. A v neposlednom rade je tu finančný nástroj, respektíve nové finančné nástroje, ktoré sú k dispozícii vo všetkých fondoch. Komisia navrhuje e, využiť nástroj zdieľania rizika, kapitálových rizik, e, ďalej garančných fondov, a kreditových fondov a rôznych iných nástrojov E, ktoré by mali podporiť sociálny fond. E, z diskusie som nadobudol dojem, že nevnímame celkom rovnako, respektíve nie sú rozpory v tom, či považujeme tieto nástroje za správne alebo nie, ale možno celkom sa nezhodneme v tom, ako sa majú využívať, najmä čo sa týka povinnosti informovať zo strany členských štátov a taktiež primeranej miery kontroly. A čo by sme mali požadovať my ako Európsky parlament eh, v aplikácii týchto nástrojov. Komisia si v tomto smere žela, aby sme vo fonde, respektíve vo forme delegovaného aktu, preniesli ste právomoci na ňu, ktoré sa však potom budú na želanie môcť eh, spätne požiadať pre parlament, e, to by dalo možnosť výborom zasiahnuť, ak v rámci delegovaných právnych aktov komisia príjme také rozhodnutie, ktoré nie je v súlade s presvedčením Európskeho parlamentu, ale my ako výbor pre rozpočet by sme mali ešte rokovať o tom, či naozaj dáme komisii toto výhradné právo konať vo forme delegovaných aktov. Mohli by sme ešte hovoriť taktiež o prísnych rozpočtových e, pravidlách, trošku prižmúriť oči a pozrieť sa na obsah týchto požiadavok. Nechcem e, tu teraz provokovať diskusiu o tom, či tento alebo nejaký iný nástroj je vhodný v boji proti nezamestnanosti v Európe, ale my ako rozpočtári by sme sa mali zamyslieť nad tým, aké ciele by mali byť obsahom ktorého fondu. Isté, že je správne, keď komisia tvrdí, že chce vytvárať synergie medzi jednotými fondmi, ale nevieme, či by ma malo tešiť, že medzi Európskym sociálnym fondom a medzi novým programom na sociálnu mobilitu a inovácie to, čo chceme dnes eh, rozpracovať, je to má na starosti kolegyňa Ester Grelie, či by sme to nemali jasnejšie ohraničiť aj v zmysle toho, ako by sme odlišili tieto fondy výraznejšie od seba a do akej miery môže napríklad sociálny fond eh, prispieť k obmedzeniu dopadov klimatických zmien. Ja som sa nad tým veľmi dlho zamýšľal a ešte stále som na to neprišiel. Ako sociálny fond môže prispieť k zmierneniu dopadov klimatických zmien? Možno by bolo rozumnejšie poňať to trošku užšie a neopakovať všetky ciele pri každom jednom fonde. To podľa mňa vedie k nejasnosti eh, samotnej aplikácie daného fondu. Ďakujem. Merci. Ďakujeme. Mám dve žiadosti o slovo. Pán Šurian. Köszönöm a szót, elnök úr, nagyon egyetértek az Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s poslednými vetami spravodajcu, ale samozrejme aj so všetkým, čo povedal. V niektorých bodoch by som rád zhrnul, ako my vnímame túto tému. Európsky sociálny fond je fondom, ktorý existuje už dlho a aj Nezamestnanosť je fenoménom, ktorý máme dočinenia už dlho, preto si musíme položiť otázku tu v našom výbore, ako efektívne sa využíva tento fond a do aké miery sa naplňajú stanovené ciele. Iba vtedy je efektívne využívať tento fond, keď sa naozaj dosahujú e, a plnia ciele. Súvislosť medzi nezamestnanosťou a sociálnym fondom je nepopierateľná Zavádzajú sa isté zmeny a tu dúfame, že tento fond by e, sa mohol využívať efektívnejšie v budúcnosti. Je správne, že v rámci stratégie EU 2020 sa snažíme prepojiť fondy s konkrétnymi cieľmi, pretože ciele tejto stratégie si vyžadujú mimoriadnu rozpočtovú podporu a je to opravnené, pretože inak sa tieto ciele nepodarí splniť. Chcem oceniť všetky úsilia komisie, ktoré sa zameriavajú na to, prispôsobiť jednotlivé nástroje navzájom. Tu nejde len o to, čo máme pred sebou, napríklad regionálny fond, kohezný fond – že ich e, navzájom viac prispôsobíme. Ak sa totiž nemýlim, fond e, rozvoja vidieka podľa mňa tiež patrí do tejto kategórie. A tým, že celkovo traja komisári sa zaoberajú touto témou, sa snažíme plniť isté ciele, ale ak to vnímam správne, v tejto oblasti nedôjde k nejakým prelomovým vývojom v najbližšom období. Dá sa však povedať, že komisia vypracováva kontrolné mechanizmy, aby členské štáty a regióny naozaj mali prehľad o tom, ako sa tieto prostriedky využívajú. Toto by mohlo byť riešenie problémov nezamestnanosti. My samozrejme žiadame efektívnosť vo využení týchto fondov, ale aj analýzy nám dokazujú, že tu potrebujeme ďalšie opatrenia aj zo strany regiónov a vzniká tu dojem, že sa síce hovorí o zjednodušení vo využívaní fondov, ale toto zjednodušenie sa neprejavuje v týchto konkrétnych prvkoch. Skôr to vyzerá tak, že administratívne bremeno sa neustále zväčšuje. Pán predseda, takto som sa snažil zhrnúť stanovisko našej skupiny EPP a domnievam sa, že keď správa bude hotová, vzhľadom na to, čo tu dnes odznieje, že s veľkou podporou eh, ju potom schválime a potom sa uvidí, ako jednotlivé výbory budú reagovať na čísla z nášho výboru. Ešte som nehovoril o konkrétnych číslach v rámci rozpočtového plánu, sa na to ešte pozrieme a potom eh, aj urobíme nevyhnutné úpravy. Pán Godmanis. Ďakujem, pokúsim sa vyjadriť sa po nemecky. Ja by som oporúčal spravodajcovi, predovšetkým, keď sa pozrieme na udalosti z 1. februára tohto roka, čo vidíme? Vidíme, že existuje obrovský rozdiel medzi tými krajinami, ktorým sa darí vo využívaní sociálneho fondu a potom sú to krajiny, ktorým sa až tak nedarí, ktoré sú úplne slabé. Pozrite sa, na prvom mieste je krajina s 63% absorpcie a na poslednom mieste je krajina, ktorá má 19%, potom sú tu krajiny s 18%, potom sú tu krajiny v eurozóne, ktoré majú úroveň 23-22%. A myslím, že je potrebné aj z pozície nášho výboru jasne povedať, že takto to nejde. Takéto rozdiely sú príliš veľké. Musia vysvetliť, prečo dochádza k takýmto výrazným rozdielom na začiatku 6. roka tohto obdobia. Moja druhá poznámka. Keď sa pozrieme na tieto čísla, žiaľ, tie sa týkajú iba integrácie, pretože sú tu dva podprogramy Jeden je tzv. meký program, kde dochádza k vzdelávaniu pracovníkov a to aj dvakrát alebo trikrát týchto nezamestnaných. To sú tzv. meké programy, nevyžadujú sú nejaké veľké investície, neexistuje jedna špeciálna infraštruktúra a potom je tu druhá podkategória programov. To znamená infraštruktúra pre pre rozvíjanie zdrojov a tu sú tie čísla trojnásobne nižšie. Keď sa pozrieme na tie najlepšie krajiny, 60% to je veľmi dobré, ale keď sa pozrieme, koľko peniazy sa stráca v absorpcii infraštruktúry, pretože vzdelávanie si vyžaduje istý čas, možno je potrebné vybudovať školu alebo niečo také a tam je tá absorpcia, čerp, miera čerpania 5-násobne nižšia a preto si musíme položiť otázku, ako presne sa minuli konkrétne prostriedky. Zdá sa to byť jednoduché. Zhromaždíme ľudí, vyškolíme ich e, a po pol roku, e, ak si nenajdu prácu, opäť ich preškolíme a tak toto ide dokola. Ale keď musím investovať do infraštruktúry, situácia je trochu iná. A to je tu druhá otázka, ktorú si musíme položiť. A musíme ju položiť komisii, pretože komisia nám nedáva túto druhú kategóriu čísel. Iba to, čo sa týka integrácie. A tam to vyzerá dobre, 60% čerpania z pravidla v porovnaní s regionálnym a kohezným fondom je miera čerpania v sociálnom fonde zhruba o 2% lepšia ale musím povedať, že toto sú veľmi ľahké peniaze, veľmi ľahko sa eh, míňajú, ale hlavné je to, ako hovoríte vy, aký to má vplyv na nezamestnanosť. Keď naozaj tak dobre čerpajú peniaze zo sociálneho fondu, musia dokázať, že nezamestnanosť klesá. Ak totiž neklesá, tak je to zlé. Na to sa musíme taktiež pozrieť, pretože táto analýza nie je k dispozícii Neviem, možno niekde sa uvádzajú tieto čísla, možno to niekto má k dispozícii, ale my sme to rozhodne nevideli. Nevidel som to v priebehu 5, respektíve 2,5 rokov. Konkrétne výsledky. To znamená, čerpanie je také a také, nezamestnanosť bola taká a taká, vytvorilo sa toľko a toľko nových pracovných miest. Takéto čísla nie sú k dispozícii a musíme ich žiadať, pretože inak iba tak vyhodíme z okna v novom viacročnom finančnom rámci 75 miliárd eur. A to už je dosť značná suma. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani spravodajca. Chcete reagovať? Ja, prezident. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, stručne Nechcem tu nikoho zdržiavať. V zásade sa chcem poďakovať obom kolegom za ich vyjadrenia. Myslím, že sa musíme pozrieť eh, aj na ďalšie body, nielen na tie tri články, ktoré sa týkajú finančných podmienok čerpania peniazy z fondu. V tomto s vami súhlasím, beriem to na vedomie pozrieť sa taktiež na mieru čerpania a aj na iné ukazovatele efektívnosti využívania fondu. Musím sa skontaktovať s kolegami výboru pre zamestnanosť a zistiť, ako to vnímajú oni. Predpokladám, že sa to bude dať dosúľadiť so spravodajkyňou po výbore pre zamestnanosť. A ešte jedna poznámka pánovi Šurianovi, ktorý si robí isté obavy, čo sa týka zvyšovania administratívneho bremena Myslím, že sa uberáme správnou cestou, pretože v budúcnosti vzniká nové naredenie o rozpočtových pravidlách a tu dúfam, že sa vyrieši aj otázka zmiernenia administratívneho bremena v regiónoch. Dovolím si tvrdiť, že sme vykonali isté úsilie spoločne s radová s komisiou, aby sme nepripustili náraz administratívneho bremena a využívanie paušálnych súm tomu podľa mňa výrazne prispieje v cieľoch sa zhodneme do veľkej miery. Rozhodne nechceme počuť, aby tí koneční príjimatelia sa vyjadrili, že už nikdy nechcú pracovať s bieloruskými peniazmi, pretože je to veľmi komplikované. My k tomu môžeme prispieť tak, že znižíme toto administratívne bremeno, urobíme všetko, čo bude v našich silách, ale chcem požiadať všetkých kolegov, aby sa naozaj presne pozreli, eh, koľko byrokracie vzniká z toho, že rozpočtové nariadenia EÚ často vôbec nie sú v súlade s rozpočtovými nariadeniami členských štátov, konkrétne napríklad Nemecka. A napokon sa kontroluje správa peňazí z EÚ dvoma kanálmi, pretože sa tu musia splňať aj požiadavky európskeho rozpočtového nariadenia je národného. A v niektorých prípadoch si dokonca protirečia. A potom ten chudák úradník, samozrejme, e, toto bremeno prenáša aj na konečného príjimateľa a pripisuje to k tomu, že je všetko v EÚ tak veľmi komplikované. Okrem toho vychádza z svojich vlastných skúseností, a nadobúda dojem, že len čo sa dotkne európskych peňazí, má zrazu viac práce, tá administratíva e, sa komplikuje. Myslím, že poslanci Európskeho parlamentu ho musia upozorniť, že to tak nie je, že to tak nemusí byť, preto sa musíme pozorne pozrieť na to, či sú požiadavky členských štátov v rozpočtových e, pravidlách e, v súlade s európskymi pravidlami a či nezaťažujú príliš byrokraticky eh, konečných príjimateľov peniazy z týchto fondov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Pán Kozlovský, mm, poznámka. To je kolejné školenie ľudí. Ďakujem pekne. Chcel by som to zjednodušiť, eh, pokiaľ ide o tento sociálny fond. Veľmi často ide o ľudí, ktorí majú kvalifikáciu v regionálnych programoch. E, Máme ľudí, ktorí sú kvalifikovaní v rozličných oblastiach. Niekedy sa to týka Európskeho sociálneho fondu, niekedy sa to týka výskumu a rozvoja. Otázkou je, ako to zefektívniť a mať viac špecifických ukazovateľov. O to ide. Ďakujem pekne. Ďakujem. A to bola prvá výmena názorov. Na základe niektorých pripomienok nášho spravodajcu e, nemáme text. Budeme ho mať až neskôr. Máme trošku náskok, pretože 10. mája budeme skúmať návrh stanoviska Termín pre cených návrhy je 16. maj a túto správu schválime 19. a 20. júna aby bola disponibilná pre výbor pre zamestnanosť, ktorý bude hlasovať 10. júla a až v septembri túto správu dáme do plenárky. V poriadku, ďakujem. Ako sme už povedali pred chvíľočkou, na žiadosť spravodajcu. Teraz prejdeme k bodu číslo 14. Stále to je sociálna oblasť, ale tentokrát je to fond na prispôsobenie sa globalizácii. Je tu nová žiadosť a Barbara Matera nám túto žiadosť predstaví. Pani spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som chcela predložiť tú novú žiadosť na mobilizáciu fondu prvú tento rok. Je zo Španielska. Ide o súčasť žiadosti z 31. decembra 2011. Takže aby sme reagovali na hospodárskú krízu 1,64 milióna eur kde sa, kde, ktorá je potrebná na reintegráciu na, na pracovný trh. Ide o sektor výstavy, ide o 1138 pracovníkov v 513 podnikoch vo Valencii. Táto firma naozaj utrpela touto krízou a v dôsledku toho došlo k vážnemu poklesu úverov poskytovaných bankách súkromných klientov a došlo k tiež veľkému poklesu dopytu v rámci sektoru novej výstavby. Ako si spomínate, v novembri 2011 ráda bez ohľadu na priaznivé odhlasovanie parlamentu zablokovala rozšírenie použitia tohto fondu na dopady hospodárskej krízy, čiže v súčasnosti tento fond rieši iba dôsledky globalizácie, teda veci ako realokácia, spolufinancovanie na regionálnej úrovni, to sa vrátilo na úroveň 50 No a z tohto dôvodu som do správy začlenila nový odsek, kde zdôrazňujem potrebu dať znovu do rady potrebu uplatňovať výnimku v prípadoch, dopady, v prípadoch dopadov hospodárskej krízy z tlače. Vidíme, že hospodárska kríza sa neskončila. Naopak, pripomínam časový rozvrh 13. marca, termín pre pozmeňovacie návrhy. 21. marca hlasovanie vo výbore pre rozpočet a 28. marca by sa o to malo hlasovať na plenárke. Ďakujem pekne, pán predseda. V poriadku, ďakujem. Pán Godmanis. Jedna vec nie je jasná. Až doteraz sme riešili globalizačný fond v prípadoch, kedy bola problémom globalizáciou, keď sa stráca konkurencieschopnosť kvôli globalizačným problémom. A to znamená, niekto mimo EÚ je kompetitívnejší a my strácame pracovné pozície v špecifických podnikoch alebo v špecifických sektoroch. Ale toto nie je ten prípad. Ak e, staviate vaše domy a potom i v nikto v nich nebýva, tak to nemá nič spoločné s globalizáciou. To je úplne zlá politika vlády. A prečo máme pomáhať v týchto prípadoch? Nie je to správne. Nejde o stratu konkurencieschopnosti. E, napríklad by som si vedel predstaviť, že niektorí ľudia, ktorí pracujú v nejakej továrni a kvôli problémom v Indii či niekde inde um, ehm, strácajú oproti svojim konkurentom, ktorí sú výkonnejšie, ale ak niekto roky e, buduje bublinu, stavia domy a verí, že niekto tam príde a bude tam žiť a imigranti to musia robiť v Španielsku, tak potom platíme peniaze za toto. Toto nikdy nepodporím, prepačte. Ďakujem vám. Máte pravdu. Pani Andrásen. Chcem podporiť to, čo povedal pán Godmanis. V Španielsku kríza bola výsledkom um, bubliny eh, v oblasti nehnuteľnosti. Ako preškolíme týchto ľudí? Toto nebol legálny spôsob, ako fungovať v rezorte nehnuteľnosti. Musí sa to vyriešiť vládou. To sú veľmi vážne problémy a ja si myslím, že ak dáme zdroje do tejto oblasti, tak to nebude správne riešenie a problém sa ešte zväčší. Títo ľudia mm, nemajú kam ísť, nemajú kde pracovať, pretože sektor nehnuteľností je proste v útlme a vláda to musí vyriešiť. Je to absolútne neadekvátna žiadosť. Ďakujem. Barbara, chcete komentovať? Áno, ďakujem. Chcela som reagovať na poznámky kolegov, táto žiadosť prichádza v rámci špeciálnej výnimky, ktorá bola priznaná v, tom, v tomto nariadení z roku 2009, aby sa pokryli prípady alebo dopady hospodárskej krízy eh, v komúne vo Valencii. Preto sa mobilizoval tento fond nie pre globalizáciu. Máte pravdu, tam ide o stratu konkurencieschopnosti. Nikto o toto nežiadal v rámci eh, tohto okruhu Čiže je to plne v súlade s možnosťami prístupu k zdrojom tohto fondu. Január 2012 žiadosť prichádza kvôli globalizácii. Od januára 2012 prichádza žiadosti kvôli globalizácii je pravda to, čo povedala náša kolegyňa Andersen v oblasti stavebníctva. Tento sektor je v útlme, sektor nehnuteľnosti a je v záujme vlády, aby e, ošetrila záujmy pracovníkov. Európska únia tu má špecifickú zodpovednosť za európskych občanov, musí využiť európske fondy. Toto je fond, ktorý je určený pre občanov Nebudeme stavať nové budovy. Prosím, zamyslite sa nad tým, nad tým, z akých motivov bola táto žiadosť predložená a dúfam, že v nasledujúcich dňoch vaše stanovisko zmeníte. Ďakujem. Ďakujem, Juta. Ja vielen Dank. Ich möchte ba- Ďakujem pekne. Ja by som chcela v tomto smere Barbaru podporiť. Viem, že tu je viacero politikov, ktorých to hnevá. Malo by nás to hnevať vlastne všetkých, ale jednoducho nachádzame sa v období krízy a teraz začíname byť prísni pri zamestnancoch. Nuž, veď predsa všetci boli pripravení pomôcť bankám na začiatku a ešte stále to chceme urobiť, ale predsa len tu ide o veľa, o veľa viac miliard a nemyslím si, že teraz, keď sa dodržia všetky pravidlá a zdá sa, že sa dodržiavajú, inak by predsa komisia takýto návrh nemohla predložiť. Ak sa všetky pravidlá budú dodržiavať, tak by sme nemali, nemali by sme povedať, že by sa z toho mali jednoducho vysporiadať e, zamestnanci sami, keď sa do tejto krízy s nehnuteľnosťami dostali sami. Takže ja podporujem návrh Barbary. poriadku, ďakujem. Pani Vertman požiadala o slovo, prepačte, nevidel som vás. Ďakujem pekne. Ja som chcela, pokiaľ ide o Španielsko, povedať to, že som názoru, že mali by sme podporiť občanov a občianky, avšak pokiaľ ide o konkrétne Španielsko, tam by som chcela pripomenúť, že ide aj o to, kde sa tieto budovy postavili. Ja viem o niektorých prípadoch, kde sa postavili budovy a stavby. Veľa budov tam, a potom v rámci nejakého zákona o pobreží v Španielsku sa povedalo ľuďom, že jednoducho sa to nedá, všetko je v poriadku. Myslím, že by sme potrebovali nejaké dodatočné informácie, aby sme vedeli, ako máme správne hlasovať a preto by som podporil aj kolegu Godmanisa, respektíve chcela by som ho podporiť v tomto zmysle. Myslím, že musíme celkom jasne rozlišovať, že čo je problém krízy a čo je problém globalizácie. A ako som povedala, Španielsko, tam sú prípady, ktoré si treba konkrétne pozrieť. V poriadku, ďakujem. Myslím, že musíme mať presnejšie informácie, tak ako povedala naša spravodajkynia, základné pravidlá sa zmenili od januára 2012. Pripomínam harmonogram Takže 13. marec, <clears throat> lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Výbor pre zamestnanosť sa vyjadri 14. marca a počas nášho posl- budúceho stretnutia 21. marca <clears throat> budeme hlasovať. Dovtedy budeme mať dodatočné informácie. Obe strany to potrebujú. Ďakujem našej spravodajkyni. A navrhujem, aby sme teraz prešli k bodu číslo 7. Viacročný finančný rámec. Kontaktná skupina sa stretla minulý týždeň. Tým začneme a potom dostanú slovo naši spravodajcovia. Takže, ako viete, parlament vytvoril zvláštny postup, aby sa sledovali tieto rokovania ohľadom viacročného finančného rámca a aby sa zabezpečila koordinácia s prácou všetkých ostatných parlamentných výborov, ktorí musia preskúmať a pripraviť hlasovanie k všetkým legislatívnym textom, ktoré sú právnym základom finančnej politiky v budúcom viacročnom finančnom rámci. Táto kontaktná skupina vedie ju predseda parlamentu, pán Šulc. Skupina je zložená zo stálych členov. Na jednej strane je to tým rozpočtového výboru, ktorý rokuje o tomto vianočnom finančnom rámci, potom koordinátori rozpočtového výboru tak, aby všetky politické skupiny boli zastúpené v týchto rokovaniach. Podľa typu stretnutia pozývame aj ďalších eh, poslancov z parlamentu, prípadne zastupcov komisie postupne ako napredujú rokovania. Počas stretnutia, ktoré sa uskutočnili pre niekoľkými dňami, predseda Šulc vyzval predsedov hlavných parlamentných výborov, a, mm, ktoré sú zdrojmi výdavkov, ktorý sa týka rozpočet, teda výbor pre poľnohospodárstvo, rybolov, ITRE, výbor REGI, výbor pre dopravu a výbor pre zamestnanosť a ostatných predsedov ktorí budú e, pozvaní na neskoršie stretnutia. A jeden z hlavných bodov, ktorý sa skúmal, bol ten, ako paralelne budú prebiehať tieto výbory, tieto stretnutia s výbormi. <clears throat> Z pohľadu harmonogramu rokovaní Otázka bola, či tieto rokovania budú prebiehať paralelne, alebo rozpočet najskôr a potom legislatíva, alebo naopak. Konsenzus, ktorý sa dosiahol, spočíval v tom, že sa bude stimulovať e, legislatívne, že sa budú stimulovať legislatívne výbory, aby vypracovávali legislatívu, aby ešte ale neprichádzali s číslami, pretože je jasné, že ak každá, každý legislatívny výbor ktorý na konci rokovaní sa bude musieť dohodnúť na určitých číslach vyčleneného rozpočtu na mm, regionálnu alebo poľnohospodárskú politiku. Ak sa začne teraz, operovať s týmito číslami. Koordinované rokovania stratia svoje opodstatnenie a každý legislatívny výbor mm, zrejme sa bude snažiť mm, o maximálnu pozíciu v rokovaniach. To by mohlo poškodiť globálne stanovisko, globálnu pozíciu parlamentu v rozpočtových rokovaniach. Čiže myšlienka je taká, že legislatívny výbor musí ísť čo najďalej v rokovaniach o legislatívnom obsahu, obsahu budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky, vzhľadom na budúce nariadenia o Európskom sociálnom fonde, ktoré sme, o ktorom hovorili pred chvíľou. Ale Bude sa čakať ohľadom čísel. Predseda Schulz chce prísť na budúci týždeň, aby hovoril o týchto základných veciach so všetkými predsedami výborov pri príležitosti budúcej konferencii predsedov výborov. To bude na budúci týždeň v Štrasburgu, tak ako vždy v útorok spravdajcovia sú k dispozícii parlamentných výborov preto, aby mm, tu boli neprerušené kontakty. Už viackrát e, sa stretli. Predseda Šulc nám oznámil, že má v úmysle byť na všetkých stretnutiach s radou, s členmi E, rady z dánskeho predsedníctva, aby pripomenul základné požiadavky parlamentu. Pri príležitosti Európskej rady, no, alebo no, samitu minulý týždeň to urobil, poslal nám text svojho prejavu a ten je k dispozícii a všetci e, členovia rozpočtového výboru dostali špecifický odsek, ktorý sa venuje európskemu rozpočtu. Hovoril o rozpočte veľmi všeobecne, čo je normálne, pretože rokovania o VFR neboli na programe samitu minulý týždeň. Nič menej, mal to byť jeden z hlavných, má to byť jeden z hlavných bodov v samitu v júni a pracujeme z, v našom harmonograme s veľmi dôležitou etapou práve sa týkajúcou tohto junového summitu. Dovtedy, teda podľa výsledku stretnutí, ktoré budeme mať v marci, apríli, máji, s výborom pre všeobecné otázky uvidíme a naši spravodajcovia nám predložia návrhy, Uvidíme, či je potrebné a či, ak je to potrebné, kedy sa musí aktualizovať alebo dopresniť či zmeniť rokovací mandát, ktorý nám dala, dalo plénum k správe výboru ŠUR pred niekoľkými mesiacmi. A ak to tak bude, tak to urobíme pri príležitosti preskúmania nového uznesenia ktoré rozpočtový výbor navrhne v plenárke v júni, v maji alebo v júli. Samozrejme je príliš skoro na to, aby sme o tom rozhodli teraz. Princíp bol ale schválený počas stretnutia kontaktnej skupiny. Posledný bod z mojej strany. Riešili sme aj prípravu konferencie o viacročnom finančnom rámci. Ide o medziinštitucionálnu konferenciu aj medziparlamentnú konferenciu, ktorá sa skutoční 22. marca, čiže o dva týždne. To je druhá konferencia takáto svojho druhu. Na náš poput Európsky parlament, rozpočtový výbor s so súhlasom polského predsedníctva zorganizoval prvú konferenciu takte, takéhoto druhu v októbri minulého roka a teda teraz o niekoľko mesiacov neskôr rokovania alebo povedzme si to tak, že výmena názorov, pretože ešte naozaj nerokujeme, ale výmena názorov sa začína prehlbovať a toto je dôležitá chvíľa, na rozšírenie výmeny názorov na všetkých zástupcov národných parlamentov. A samozrejme musíme pozvať aj zástupcov 27 vlád, aby v rokovacom postupe, ktorý bol zahajený, delegácia rozpočtového výboru, aby sa nestretávala iba s triom predsedníctiev. V marci by sme chceli mať zástupcov aj zástupcov 27 vlád členských krajín. Pre nás to bude príležitosť, aby sme zdvorilo pozvali jednak zástupcov vlád, ako aj zástupcov všetkých politických strán, ktoré sú zastúpené v národných parlamentoch, aby sa vyjadrili k tomu, čo očakávajú od európskeho rozpočtu, aký, aké by mal mať priority, podľa nich a aké je ich stanovisko k financovaniu tohto rozpočtu, či chcú zachovať súčasný systém alebo sú pripravení ho zmeniť v prospech nových vlastných zdrojov, či návrh komisie k týmto novým vlastným zdrojom sa stretla s ich súhlasom, alebo majú odlišné názory. Toto všetko by sa malo prebrať počas tejto konferencie a mali by sme sa zhodnúť na programe a na dotazníku ktorý bude potrebné vyplniť a na základe ktorého budú prebiehať diskusie. Takže toľko ku kontaktnej skupine. Navrhujem, možno teraz Reimer Böge, ak e, chce, by ma teraz mohol doplniť aj ostatní spravodajcovia. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe eigentlich äh, kaum was... Äh, Ďakujem, pán predseda. Kolegovia a Ja nemám k tomu až tak čo veľmi dodať boli tu popísané výsledky poslednej kontaktnej skupiny. Myslím, že to celkom sa uberá dobrým smerom. Mali by sme túto príležitosť využiť, pokiaľ ide o koordináciu a to, že o tom diskusi- diskutujeme. Chcel by som doplňujúce ešte poukázať na to, že spravodajca pre MMF počas každého stretnutia v Štrasburgu zvoláva spravodajcov tak MMF, ako aj k legislatívnemu programu. Budú sa v štvrtok do poludnia stretávať, aby si vymenili informácie a každý je srdečne prizvaný, aby sa zúčastnil. A nie len iba vtedy, keď sa bude hovoriť o jeho konkrétnom programe, pretože inak takéto stretnutia nemajú až taký veľký význam. Ale táto ponuka tu predsa len je a mali by sme to intenzívne využiť potom sa tu poukázalo aj na to, že táto kontaktná skupina vlastne sa zhodujúc vysvedrila v tom zmysle, že sa nebudú uvádzať číselné údaje, pokiaľ ide o viaceročné programy. Ja som, tak ako predtým, aj teraz toho názoru, že to je ten správnejší spôsob postupovania, ale viem aj to, že sú tu aj proti, protichodné názory v parlamente a preto je potrebné, aby tieto otázky boli čo možno najrychlejšie na konferencii predsedov alebo predsedov výborov boli ujednané, rozhodnuté, aby sme postupovali sporočne, pretože ostatní nás jednoducho prečia. Myslím, že kolega Kalfi by to chcel iným spôsobom, nechcel vôbec iným spôsobom riešiť. My nemáme problém tie čísla rozdrobiť na tých 22 programov, ale ako, kde by to viedlo? To môže celý parlament jednoducho iba rozhádať. E, preto by sme sa mali rozmyslieť, mali by sme si rozmyslieť, čo je pre nás lepšie, akým spôsobom sa problémom skôr vyhneme a pri tejto formulácii by som túto tému aj ponechal. A podľa mňa druhá ešte vec tu je, kde by sme mali objasniť nasledovne. Či skutočne zastávame všetci ten názor, že príprava legislatívneho procesu a podľa môjho názoru je, že to spoločné prehlásenie z posledného razu, to už nepotrebujeme teraz momentálne, to môže viesť aj k tomu, že druhá strana bude trochu nahnevaná, ale to nám nemusí vadiť. Ale musíme sa dohodnúť na tom, že príprava na prvé čítanie vo výbore musí byť dotiahnuté do konca, možno bez konečného hlasovania, ale by sme to urobili v tom výbore. A ak by sme tu mali rozličné postupy, tak eh, je tu riziko, že tí, ktorí sú rýchlejší a flexibilnejší, pretože táto zložka nie je až taká komplexná, sa budú snažiť čiastkovo vyjednávať a celé to bude mať domino efekt a už sa to nebude dať udržať. To znamená, potrebujeme sledovať jednu líniu, jedno smerovanie. Hovorím to aj preto, že sekretariáty sa možno pokiaľ ide o plánovanie nemôžu inak zariadiť, ale pri viacerých správach sme už videli, že hlasujeme v pléne, respektíve vo výbore, prepačte, a hlasovanie v pléne v júne, v, jú, v auguste, respektíve v septembri, alebo už aj neskôr. Potrebujeme mať jednotné smerovanie, pretože jednoducho sa nám to nepodarí vyriešiť tak, ako chceme. A musíme to dojasniť, doobjasniť. No a ešte to posledné, čo poznám aj, čo som počula na stretnutí predstaviteľov predsedníctva, ešte sú tu dve veci, na ktorých by sme mali trvať a dúfam, že to aj na pracovnej rovine s komisiou nám podarí dosiahnuť, budeme o tom detailne hovoriť. Ide tu skutočne o prístup. Prístup nie len o nejakých čiastkových informáciách, ale skutočne aj o pozadí, pokiaľ ide o jednotlivé programy. Pokiaľ ide o Friends of the Presidency, tam sa o týchto veciach hovorí a my sme vyčlenení. A potom vníma, vzniká taký dojem, zlý dojem, že sa nám ako keby nedávali informácie a toto žonglovanie s číslami je pre nás potom skutočne ťažko prehľadné. A myslím, že na pracovnej úrovni sa to podarí dokončiť a doriešiť, pretože to musíme takto aj prezentovať komisii, e, inak nebudeme rokovať na rovnakej úrovni. A takisto k tomu patrí ešte aj to, a dúfam, to nám vlastne aj slúbili, že čo možno najskôr, pokiaľ ide o úvahy predsedníctva, pokiaľ ide o tie rokovacie oddiely, aby sme na to celkom časne mohli reagovať. Pretože pokiaľ ide o stretnutie Všeobecnej rady na rôznych pracovných úrovniach, kde sa už hovorí o tých negociačných oddieloch, či sa volkedy, volakedy dopracujeme k číslam, to neviem povedať, ale my jednoducho nie sme zaangažovaní na tomto procese a nemôžeme ani vo vzťahu na diskusie na Všeobecnej rade prezentovať naše vlastné pozície, pokiaľ ide o to, čo sa tam prerokúva. A to prináša sebou riziko, že v, júli budeme, že v júni budeme mať problém. A bolo by múdre, aby sme sa, takým, aby sme sa až tak ďaleko nedostali. A preto by som znovu chcel apelovať na dánske predsedníctvo opätovne, že by sme mali čo možno najskôr tieto naše úvahy sprostredkovať, aby ten rokovací tým a kontaktná skupina mohli na to patrične reagovať a aby nám to nepredhodili až potom, keď už budú nejaké orientačné body eh, vyrokované na úrovni rady, pokiaľ ide tieto rokovacie oddiely. To už bude potom dosť problematické. Ďakujem, Reimer, to bolo veľmi jasné. Jean-Luc, chcete niečo doplniť? Hm, nemyslím si, že by toho bolo veľa na doplnenie. Je tu návrh stanoviska výboru, ktorý vám navrhuje Ani Jensen. Myslím si, že aj o tom sa bude diskutovať ja mám určité obavy ohľadom stretnutia 22., pretože sa obávam, že dovtedy nebudeme mať dokumenty, ktoré žiadame už tak dlho od komisie. Aby sme mali komplexný obraz teda toho, aké zníženie príspevkov, e, národných príspevkov je, o aké zníženie ide a z diskusí s národnými parlamentami. Tieto diskusie boli ťažké a budú ťažké, pretože je tu európska ideológia a nie pragmatický prístup, ktorý je jediný podľa mňa, ktorý by viedol k reálnej diskusii e, s parlamentami. Tiež upozorňujem na to, že som sa niekoľkokrát stretol s zástupcami dánskeho predsedníctva, ktorý skres zobra vlastnými zdrojmi a potvrdili mi, že ich úmyslom je, aby ich navrhovaný balík na jún obsahoval vlastné zdroje, aby to nebolo niečo oddelené. A myslím si teda, že z tohto pohľadu tam nebude veľa konkrétnych vecí, ale oni urobia to prepojenie z tejto strany, takže tam nie je riziko, že sa bude hovoriť len o výdavkoch na júnovom samite a vy, budeme sa vyhýbať radikálnym pozíciám k vlastným zdrojom. Ďakujem, Jean-Luc. K tomu, čo povedal Jean-Luc, doplním ešte niečo ohľadom čísel. Jean-Luc Dean, podporený rozpočtovým výborom, žiada Európsku komisiu už mesiace, teda o to, aby zistila, aké budú dôsledky pre každú členskú krajinu. Dôsledky zníženia národných príspevkov, ktorým by sa postupne vytvorili e, nové vlastné zdroje. To je kľúčový prvok, ktorý zaujíma vlády a národné parlamenty. Na žiadosť koordinátorov som poslal list komisárovi Levandovskému aby som ho pozval na naše budúce stretnutie 21. marca pred e, konferenciou 22. Nedalo sa to urobiť skôr, nemohol prísť dnes. Komisár príde na stretnutie so zatvorenými dverami, teda stretnutie výboru pre rozpočet, kde nám predstaví svoje čísla a ja ho požiadam, aby nám priniesol všetky čísla, ktoré má k dispozícii e, k spotrebe viazaných e, prostriedkov teda viazaných platobných prostriedkov k roku 2013 a pripraví tiež opravný rozpočet roku 2012, pretože sa potvrdzuje, že kríza v platbách je veľmi veľká. Budeme mať tieto čísla iba deň pred 22. a 22. by sa mali rozdať účastníkom tejto konferencie. Myslím si, že sa na to budeme musieť pozrieť už 21. a chcel by som dodať, že ak teda Reimer súhlasí, navrhol by som, aby bol pozvaný aj na konferencii predsedov výborov s Ivo Kalfinom a ostatnými spravodajcami. počas ktorej predseda Schulz predstaví závery kontaktnej skupiny predsedom ostatných výborov. Mám ďalšie žiadosti o slovo. Göran Ferm. You, um... Ďakujem pekne, pán predseda. Bohužiaľ, náš spoluspravodajca Ivan Kolfin je v Grécku, nemôže byť tu. Je na dôležitej misii a preto Nechcem povedať, že hovorím v jeho mene zastupujúco, ale hovorím v mene skupiny, pretože sme mali diskusie ohľadne MMF stratégie a súhlasím s prístupom Reimera a s tým, čo ste uviedli vy, pán predseda. Myslím si, že je veľmi dôležité. Myslím, že hla, veľká väčšina, ktorú máme vo výbore Šure, je tam zhruba 80% na väčšina v parlamente, táto väčšina musí byť ponechaná, pretože ak to by sa neudržalo, tak prehráme tieto negociácie, tieto rokovania. a Potrebujeme túto väčšinu v zmierovacom procese a chceme byť silní na rade. Myslím, že jedna z hrozieb je, že ak by tu boli určité sektorové dohody, ktoré budú dobré pre jeden výbor alebo pre tú ktorú politickú skupinu, ale zase by boli problematicky pre ďalšie. To je najväčšia hrozba, ktorej čelíme. A hovorím to, a to neznamená, že chcem teraz robiť nejaké obmedzenia, obmedzovať naše vlastné výbory alebo naše vlastné politické skupiny. Problém spočíva v tom, že by sme išli cestou rizika, že rada by sa snažila robiť dohody v oblastiach, ktoré sú dôležité pre ňo. A to sa týka aj ostatných oblastí, ktoré môžu byť zase dôležité pre nás. A to je najväčší problém. A preto potrebujeme mať disciplínu v parlamente, nepreberajme takýto spôsob nejakých predbežných, predčasných dohôd, pretože to by ohrozilo túto našu väčšinu, ktorú teraz máme. Nemám žiadny problém, pokiaľ ide o ďalšie analýzy číselných údajov. Potrebovali by sme tieto údaje, ako to povedal aj Jean-Luc, potrebujeme ďalšie analýzy toho, že, čo znamená správa Šúre, bez toho, že by sme ohrozovali tento proces. Možno by sme mali žiadať nejaké analýzy. Ale žiadne politické závisky v mene parlamentu pre žiadne z týchto čísel, pretože to by skutočne bolo katastrofálne. A je veľmi dôležité, aby sme mali širokú dohodu tak zo strany konferencie predsedov a predsedov a politických skupín, pretože hneď ako sa to začne celé otriasať od základov, tak to bude problém. S tomto súhlasím s Reimerom aj s predsedom Šulcom a uvítal by som, ak by sme mali takýto záväzok aj zo strany predsedov, aj zo strany pred, predsedov výborov. Ďakujem, Goran. Zabudol som ešte povedať k tomuto kľúčovému bodu, že Rada je v rovnakej situácii ako my. ministri pôdohospodárstva sa pokúsia dohodnúť s výborom pre plnohospodárstvo e, v parlamente, aby mali maximálne číslo. Čiže problém vnútornej organizácie, ktorým je, čo je našim problémom, je to, že v minulosti rokovania začínali spoločným vyhlásením všetkých inštitúcií aby sa pokračovalo v načrtnutom trende. A teraz kontaktná skupina predstavila návrh predbežný text spoločný text medziinstitucionálny medziinstitucionálne prehlásenie, kde nie sú čísla, respektíve sú tam až na konci. A prvá reakcia predsedov šiestich výborov kontaktnej skupiny je negatívna. Čiže nešli sme týmto smerom, nechali sme otázku otvorenú. Podľa mňa, čo sa stane, bude to, že rada nás požiada o takéto prehlásenie. Má také isté potreby ako my. Čiže zistíme veľmi rýchlo, či je možné tieto princípy dať na papier a mať spoločný mm, mm, záväzok alebo spoločnú zaangažovanosť, či budeme mať spoločný postup. Pokračujem s spravodajcami, pretože Goran bol niečo ako teňový spravodajca alebo náhradný spravodajca An. Veľmi stručne by som chcela povedať za našu politickú skupinu. Takisto podporujeme tento názor, tú pozíciu, aby sme boli jednotní a podporujeme aj správu z výboru Šure. Podľa nás je veľmi dôležité, aby sme uviedli, že odhľadnúť od toho, čo sa nám podarilo zažiť na poslednom, na poslednom roku, niekde sme o finančných perspektívach, každý príjme návrh zo strany komisie ako východiskový bod. Na rade však máme viaceré rozličné názory, ale tí, ktorí chcú chcú škrty, tak to je menej ako 10%, čiže nie je to úplne zmetené zo stolu. Takže treba povedať, že v výbore Šúre sme mali dobrú diskusiu s komisármi, s, s rozličnými ľuďmi z patričných výborov v parlamente. Juta to celé viedla veľmi kompetentne a v tomto ohľade treba povedať, že to, čo ešte máme na stole, predložené zo strany komisie, vo veľkej miere odzrkadľuje to, o čom sme hovorili vo výbore Šure. To znamená, nie je to tak, ako keby to, čo je teraz na stole, o čom sa hovorí, by bolo absolútne vzdialené od toho, čo špeciálne, špecifikované výbory by požadovali to vám potvrdia aj predstaviteľe jednotlivých výborov, ale skutočne by bolo dôležité, aby sme si uvedomili, že môžeme si urobiť určitý odstup a môžeme diskutovať o obsahu, o týchto problémoch, môžeme hlasovať vo výboroch, ale nepôjdeme s tým do plenárky a nebudeme negociovať, nedáme tam číselné údaje. Jediné číslo, ktoré doteraz máme, sú čísla alebo určité indikátory z výboru Šure a nemôžeme ustúpiť od takéhoto postupu, pokým rada sa nevyjadrila vo vzťahu k návrhom zo strany komisie. Pretože na rade tam sú viaceré myšlienky, viaceré názory. Nie sú tam iba tí, ktorí chcú robiť škrty, sú tam aj iné názory. To znamená, musíme vyčkať a vypočuť si, že čo vlastne z týchto úvah na rade vyplynie. Je to veľmi zapeklitá situácia, viacero grémy je zaangažovaných a myslím si, že potrebujeme si zachovať chladnú hlavu a podporiť prístup výboru Šure, pokým nebudeme mať viac informácií. Ďakujem. Áno, aby sme to porovnali vojenskou terminológiou. Takéto porovnanie v našej mierovej Európe nie je síce vítané, ale predsa len. Výbor ŠUR združil túto väčšinu, o ktorej hovoril uh, Goran. Mali sme 80 Musíme zostať zomknutí čo najdlhšie. Ak niekto odíde, potom niekto ďalší, ak opustí tieto zomknuté rady, tak e, sa to naša obrana zosype ešte predtým, ako stretneme nepriateľa. Takže v našom záujme je prirodzene zostať čo najdlhšie zomknutý, keď začne táto bitka, veci budú ešte ťažšie a väčšina, samozrejme nebude to 80%. Musíme byť trpezliví a to je najťažšie v politickom živote. Momentálne musíme zostať jednotní a mať čo najširší konsenzus. Ďalší rečník James Ellis. Euh, Hlavne je ťažké byť trpezlivý, keď e, máme byť trpezlivý. Čiže, ak to správne chápem, e, v duchu teda kontaktov s národnými parlamentami, musíme byť trpezliví, pretože to, čo povedal pán Deán, aj ty, Alan, pre nás je veľmi dôležité, aby oni boli na našej strane, nie proti nám. A hlavný princíp je ten, že musíme diskutovať a presvedčiť tých, ktorí sú proti nám, že sú na našej strane bez toho, že by si to oni vlastne všimli. Čiže v akom duchu som to chcel dnes povedať? Na našom stretnutí v novembri, myslím, <clears throat> V novembri som mal pocit, že e, je to veľmi európske a že národné parlamenty sa nemohli vyjadriť, e, čiže táto atmosféra bola veľmi kontroverzná. Takúto skúsenosť som mal. Keď sme mali to stretnutie v hemicykli s Van Rompejom a s Barosom, tak to bolo trošku iné Mali sme pocit, že tu bola možnosť vyjadriť sa aj pre parlamenty e, z členských krajín a 22. marca by sme to mali tiež takto sprostredkovať, aby sa vyjadrili národné parlamenty bez toho, že by mali nejaké, nejaký pocit zábran alebo respektíve tak, že by veci sa dali len na papier, oni by sa nemohli vyjadriť. Druhá vec, ktorá ma prekvapila, ale myslím, že Barozo mal pravdu, hovoríme na tejto pôde, na európskej úrovni, hovoríme o EU 2020, ale žiadneho ministra som nepočul, teda ministra členského štátu, že by sa vyjadroval o týchto veciach. Na jednej strane sa chceme podeliť o európske otázky, otázky pre európske inštitúcie, chceme začleniť národné diskusie a tá sa týka rastu a zamestnanosti. Nemohli by sme využiť túto príležitosť 22. marca, možno aj iné príležitosti v našich rozpočtových rozhodnutiach na to, aby sme stimulovali členské krajiny, hlavne šéfov vlád, ale aj ministrov a ostatných členov parlamentu, aby hovorili o týchto programoch, pretože toto sú programy, ktoré sa využívajú aj v národných e, programoch. E, hovorím to v duchu využívania verejných financií užitočným spôsobom. Ďakujem. Ďakujem, James. Osobne úplne podporujem tvoje dve pripomienky. <clears throat> Pokiaľ ide o ten duch konferencie 22. marca, poučili sme sa z prvej skúsenosti 20. oktobra, to bolo poprvýkrát. Začínali sme úplne od znovu vtedy, <clears throat> že všetko, čo bolo komunitárne, bolo príliš dôležité počas prvého pol dňa a Európska komisia mala zaujímavú myšlienku na papieri, ale bola úplne kontraproduktívna v praxi, že v podstate slovo dostali hlavne mimovládne organizácie a všetky tie subjekty, ktoré profitujú z európskeho rozpočtu. Teoreticky to vyzeralo úžasne, ale nebolo to veľmi šikovným ťahom pretože to zabralo tretinu času, rečníckého času a celého času e, stretnutia na úkor tých ostatných ľudí. Ľudí, ktorí boli volení ľuďmi. Či už to boli členovia parlamentu alebo ministri. A teda tentokrát budeme venovať rečnícky čas tým zvoleným reprezentantom a máme tu tzv. dotazník, kde sa upresnia body, v ktorých my dúfame, že všetky politické skupiny sa budú môcť vyjadriť. A druhá pripomienka Jamesa, tá bola tiež veľmi pravdivá. Ja to pozorujem aj v mojej krajine a myslím, že to bude podobné aj inde. Európa 2020, to už nezaujíma žiadnu vládu. A úmyselne je to tak, oni už o tom nechcú ani počuť. Je to projekt, ktorý oni považujú za im vzdialený, čo je zvláštne. Po krízach, štátnych dlhových krízach, po rozpočtovej zmluve, teraz všetko sa e, už povedalo a teraz sa hovorí, že nestačí úspory, ale musíme mať e, investičnú politiku do budúcnosti. Čiže oni vlastne znovu opakujú projekt, ktorý už nechcú aplikovať, teda Európu 2020. A stretnutie 22. marca bude príležitosťou na to, aby si títo e, účastníci uvedomili, že je to vlastne to isté. James má pravdu, keď nám pripomína, že keď sa hlásime o slovo pred zástupcami národných parlamentov a vlád, tak ten slovník je veľmi dôležitý. EU 2020 im nič nehovorí. Musíme sa zaoberať ich problémami v súčasnosti ktoré sú spojené s EU 2020. Helga Trupel. Ďakujem, Alan. Rada by som začala výsledkom posledného stretnutia kontaktnej skupiny. Schulz, teda predseda Schulz, veľmi jasne povedal, že naše stanovisko voči rade je také, že sme ochotní rokovať, ale sme tiež ochotní bojovať. A rada si musí uvedomiť od samotného počiatku, že situácia je vážna a že parlament a jeho úlohou je zabezpečiť väčšinu z výboru šure do 80% a že to je naša červená línia, z ktorej neopustíme. Teraz musíme zabezpečiť tu u nás v parlamente, aby to tak bolo, pretože iba to posilní našu pozíciu voči rade. Ak stratíme totiž to, túto pozíciu, ak naše vojsko nebude jednotné, tak povediac, tak sme už bitku rovno prehrali. Myslím, že naozaj aj smerom dovnútra, aj smerom na vonok, to, čo sme svedkami, toto je zásadná úloha v politických skupinách zabezpečiť, aby správa Šure a to, čo sa nám podarilo dosiahnuť, naozaj bolo tým spojúkom. Tí, ktorí pôsobili vo výbore Šure, e, to chápu, ale ostatní zjavne nie. Vôbec si to neuvedomujú. Hlasovali o tejto správe, tak ako o hoci ktorej inej správe, ale nikto naozaj nemá ten politický cit a nechápe, že tu ide naozaj strategický bod, že musíme byť jednotní a výbory teraz nemôžu začať rokovať vo svojich vlastných záujmoch, pretože to potopí celú, celú stratégiu. Myslím, že toto je dôležité teraz um, túto správu eh, dať na vedomie všetkým politickým skupinám. Teraz by som sa ešte rada vyjadrila k otázke toho, čo súvisí s konferenciou v marci, ale v zásade ide o rozhodujúcu politickú stratégiu. Hrozí tu teraz, e, že čistí platitelia, teda tie krajiny, e, budú mať dočinie so škrtami už 10%, pretože tvrdia, že nemajú peniaze. Pozrite sa na prázdne štátne pokladnice. Ako môžete žiadať na európskej úrovni, aby sme viac platili do EÚ? Prvým dôsledkom pre mňa je, že musíme staviť všetko na to, aby sme nevyvolávali dojem, že z egoistických dôvodov Európskeho parlamentu chceme toto zvýšenie platie, pretože keď vyvoláme tento dojem, že sme európsky egoisti, ktorí sa majú vždy dobre a vždy lepšie ako v tých členských štátoch, tak sme už taktiež rovno prehrali. Myslím teda, že celá táto debata o rozpočte sa politicky dá usmeriť iba, keď sa nám podarí jasne dať najavo, že toto 10-percentné zníženie platieb je v záujme celej Európy. Novinári sa neustále pýtajú, ako môžete čísla zo správy Šúra alebo čísla z komisie obhájiť zoči voči napríklad chudobným Portugalcom. Ako to môžu financovať? Ja odpovedám, že to majú financovať preto, že keď tak urobia, vytvoria o mnoho viac pozitívnych efektov, ako keby tak neurobili. Myslím, že iba takto to politicky môžeme odôvodniť a vyhrať. Že dáme všetkým členským štátom najavo, že keď budeme mať väčší európsky rozpočet, ako sa navrhlo, budeme mať viac spoločných možností ovplyvňovať dianie aj na pracovnom trhu v členských štátoch, v boju proti nezamestnanosti mladých, na lepšiu infraštruktúru v oblasti energetiky, ale aj transformácie a teraz je kľúčovým slovom nová konkurencieschopnosť. Často je situácia taká, keď sa pozeráme na členské štáty, nikto vo svojej konkurencieschopnosti nebol taký úspešný, ako by si bol želal za posledné roky. Takže zásadná otázka tu znie, ako zabezpečiť túto konkurencieschopnosť na úrovni členských štátov aj na európskej úrovni. Odkiaľ získať túto konkurencieschopnosť? teraz sa to rozhodlo medzi parlamentom a radou, že to musíme e, vyvodiť z konkurenčnej stratégie v rámci stratégie EU 2020. Čo sa týka e, tohto prepojenia e, Sixpack EU 2020 to predsa nikto nechápe a nikto v tejto sále a už vôbec nikto mimo tejto sály. Musíme to lepšie komunikovať na vonok. Teraz ďalšia otázka to vás zrejme neprekvapí, e, budem troška trošku zelená vo svojej argumentácii. V EU 2020, v stratégie konkurenceschopnosti, v stratégie zmeny je mnoho oblastí, o ktorých jasne odkiaľ pochádzajú. Ide tu o rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva, spoločnosti, ide o prerod celej spoločnosti, o nové zdroje konkurenceschopnosti a nového rastu. Nechcem to teraz eh, nejako um, ehm, stranícky ponímať, nechcem to nejako ozeleňovať, ale myslím si, že transformácia sa týka všetkých nových technológií a tam je najväčší potenciál rastu nielen pre uh, trh EÚ, ale pre celosvetový trh. Máme tu štúdie napríklad eh, z Veľkej Británie a tam sa uvádza, že keď budeme investovať práve do týchto oblastí viac, tam, kde ide o nové produkty, o nové suroviny, o nové zdroje, efektívnejšie využívanie technológií, to vytvorí o mnoho viac nových pracovných miest, ako keď budeme postupovať ako doposiaľ. A tým pádom sa staneme aj konkurenceschopnejší. Myslím, že musíme na tom trvať, pretože iba keď zdôrazníme, že máme možnosti, alternatívy členským štátom, ktoré sú pre nich prospešnejšie konať na európskej úrovni a nie nacionálne, získame si aj politicky tieto štáty na našu stranu. Isté, že finančne to nikoho nenatchne, ale musíme e, s tým spojiť aj ten politický príbeh. Prečo stojí za to podporovať investície do budúcna na európskej úrovni? A posledná poznámka, e, ešte tu vidím jedno riziko. Musíme sa argumentovať s tým, prečo je európsky rozpočet e, taký dôležitý na investície do budúcna, ale zároveň nesmieme oberať členské štáty o ich zodpovednosť investovať do týchto oblastí, pretože inak to dopadne tak ako v Lisabonskej strategii, že nikto sa nebude snažiť o plnenie cieľov. Myslím si, že tu predseda aj v súvislosti s konferenciou 22. marca má svoje úlohy, musí on smerovať diskusiu, musí pripomínať, čo sú spoločné ciele. Nemôže to opäť skončiť tak, že tí, čo sú v Európe, sú zlí a tí, čo sú na národnej úrovni, sú dobrí túto retoriku musíme zmeniť eh, a musíme zmeniť vnímanie aj národných parlamentov. Ja by som si želala, aby toto odznelo aspoň čiastočne na tejto konferencii 22. marca. Ďakujem, Juta. Helga. Slovo dávam Jute. Ja, vielen Dank. Ďakujem. Tri poznámky, ak dovolíte. Začnem od konca. Naozaj si myslím, že zelení už nemajú udržateľný rast ako svoju vlastnú tému. My všetci preto za posledného 2,5 roka sa snažíme zdôrazňovať, že udržateľný rast je práve v týchto technológiách. To sa týka celého politického spektra a to prešlo. Už na to nemajú patent len zelený. Ďalej, čo sa týka spolupráce s komisiou, Európsky parlament a jeho spolupráca s komisiou. Musím povedať, že už e, mám toho trošku dosť. To, čo hovorí Reimer, že nemáme rovnaké informácie, respektíve máme ich iba vtedy, keď naozaj e, o to neoblomne žiadame. Myslím, že to nie je nejako prínosné. Nikto nám nič neponúka, my musíme o všetko výslovne žiadať. Taktiež je to ten problém, ktorý pomenoval Jean-Luc, že nemáme presné čísla. Nevieme, akú sumu predstavujú príspevky členských štátov. Keď upustíme od tohto konkrétneho čísla dôkazov a posunieme sa na úroveň vlastných zdrojov. Okrem toho musím povedať, že keď teraz hovoríte so zastupcami komisie alebo s so členmi kabinetov, príslušných komisárov, e, tak naozaj ma chytá panika, keď e, títo chlapci a dievčatá, tak povediac, hovoria o tom, čo sa prerokováva na rade, čo sa práve deje a hovoria vždy e, v prvej osobe množného čísla, teda my robíme to, my hovoríme o tom, ide teda o komunikáciu medzi radou a komisiou ale nikto e, nepripomína, nikto si už nespomína teraz na to, čo nám sľubovalo samotného početku Januš Levandovský, že parlament bude súčasťou tohto procesu a že komisia bude spravodlivá. Možno celé generálne riaditeľstvo, celý kabinet, e, možno by sa im to malo všetkým pripomenúť, že majú takúto úlohu, že nie sú sekretariátom rady, nie sú tajomníkom rady Komisia si musí uvedomiť, že ona je tým sprostredkovateľom v rokovaniach. Ďalej druhá vec. Musíme zdôrazniť, že naozaj nemáme konkrétne čísla, ktoré by sa týkali výborov. To sa týka všetkých 72 legislatívnych súčastí tohto viacročného finančného rámca, ktoré sa musia prerokovať. Platí to aj pre správy z vlastnej iniciatívy a tu som teraz v našich radoch, v našom konkrétnom výbore. Keď sa pozrieme na stanovisko pána Godmanisa, myslím, že aj tam nepatria tie čísla, ktoré sa tam uvádzajú, tie by tam nemali byť práve preto, že ide o správu z iniciatívy, ktorá vo výbore REGI sa prejednáva, ale a včera som oslovila priamo skupiny. Neoslovila som koordinátorku, ale priamo koordinátorov ostatných skupín, konkrétne EPP. Včera som hovorila s ním a aj vo výbore REGI naozaj je toto úsilie pretože v prípade správcov iniciatívy to nebude celkom e, e, v poriadku s číslami, ale budú sa snažiť, teda konkrétne skupina EPP, o tom ma uistil, že tam čísla nebudú v tejto správe. Je to jednoducho politický dokument a nie dokument s konkrétnymi číslami. Je mi ľúto, že Komisia navrhuje konkrétne čísla znížiť, alebo že spravodajca žiada, aby sa minalo viac na ten a ten účel. Tu si musíme naozaj upratať pred vlastným prahom, kriticky si uznať, že v takýchto iniciatívnych správach, kde zaujímame stanovisko, že nesmieme podporiť takéto konkrétne uvádzanie čísel, pretože to potom vyvoláva Ehm, dojem napríklad v tých eh, autonómnych regiónoch, eh, že by to platilo aj pre ďalšie rozpočtové obdobie. Ak teda budeme priamo o tom hlasovať, tak dohodneme sa eh, rovno na tom, že čísla, ktoré sa tam uvádzajú, sa tam už nebudú uvádzať. Ďakujem, pán Godmany sa <clears throat> žiada odpoveď. Ja by som nielen chcel odpovedať Jute, ale rád by som predesla nejaké vlastné pripomienky. Čiastočne máš pravdu, pretože ja som eh, aj podpredsedom eh, výboru regie a som tieňovým spravodajcom pre to nové nariadenie, pre to hlavné legislatívne nariadenie. Problém sa prehlbuje čoraz viac. Bez čísel totiž máme problém. Ale tie čísla, ktoré máme dnes, Máme tých 5% v záväzkoch z brošúry, ktoré sa nerozdeľujú do konkrétnych okruhov. A okrem toho tu máme návrh z minulého roka, z júna, od komisie. Tento návrh sa vlastne týka zvýšenia záväzkov vo výške 3,16 to je 0,16 viac ako 5 krajín žiadalo, aby sa zmrazili tieto výdavky na rok 2013. A to, čo komisia urobila, je, že rozdelila tieto čísla. Ide o, nejde o 1,025 bilióna. Nie. A teraz eh, s čím pracujú výbory? Napríklad, keď sa pozrieme na výbor regii, tieto si e, vybral konkrétne regióny, prechodné regióny, konkurencieschopné regióny, ďalej územnú koordináciu. A na základe týchto kritérií sa to snažil nejako rozdeliť. Otázka však znie, či je to správne alebo nie. Keď ja vypracúvam naše stanovisko, a vtedy som bol naozaj vo hroznej situácii, pretože som mal nesprávne čísla. Musel som sa ospravedlňovať, teraz som to musel opravovať a napokon vysvetlo, že ide o, nejde o 7-percentné, ale o 47-percentné zníženie financovania pre autonómne regióny. Musel som ich e, do, doslova žiadať, aby mi podpísali dokument, e, že tam neuviedli správne čísla. Ale generálne zo regió môže sa vždy odvolať na to, že to nie sú oficiálne čísla. Ale keď sa napríklad pozrieme napríklad na polnospodárstvo, Všetko sa opiera o nesprávne čísla. Ako sa teda dostať v tohto zmetku? Keby sme totiž vyňali úplne všetky čísla, znamenalo by to, že všetky dokumenty, legislatívne nariadenia všetkých hlavných výborov by sa museli vypracúvať tak, aby potom, čo sa príjme rozhodnutie o celom viacročnom finančnom rámci by sa tam mohli už len vloziť čísla. Ale neviem, či to je správny postup. Sú tu aj iné možnosti. Napríklad, že výbory by vzali na vedomie e, návrhy komisie, potom by to prispôsobili tým našim 5% a pracovali by na tomto základe. A mohli by sme otvorene povedať, že s týmto sa dá pracovať pri čítaní našich stanovisk, ale musí sa zohľadniť, že tie čísla, ktoré používate, napríklad generálne riaditeľstvo regi. Výbor regi teraz hovorí o tých najvzdialenejších regiónoch, e, e, teda tam by došlo k navýšeniu 47%, potom záväzky by sa znižili o 20%. Toto sú údaje, ktoré sa opierajú o údaje z komisie. Podľa mňa teraz ešte nie je zatiaľ celkom jasné, ako sa k tomu postaviť. Máme dve možnosti. Poprvé úplne vyňať všetky čísla, hovoriť iba o politických bodoch, ale to sa nedá, pretože politické body súvisia aj s konkrétnymi číslami, aspoň proporčne, keď nie úplne presne. A ďalej po druhé, keď pracujete s legislatívnymi dokumentami a opierate sa na existujúce návrhy komisie, to nie sú konečné čísla, totiž to môže dôjsť k 10, 10-percentnému zníženiu alebo k 5-percentnému zvýšeniu. Teda takto sa to nedá. A ešte posledná pripomienka. Keď sa pozrieme na tento ročný rozpočet, vidíme, aké sú výsledky dohody s radou v zmierovaní Tie čísla nás dávajú na druhú pozíciu po rade. Pani Balcani, spravodajkoňa veľmi dobre vie, ako to dopadlo, aký máme rozpočet dnes. A otázka znie, či výbory budú upozorňovať na to, že dochádza k oneskoreniu platieb. Výbory sa snažia zistiť, prečo eh, tieto platby meškajú. Buď sa budeme uberať cestou opravného rozpočtu, alebo budeme mať e, obmedzené finančné plánovanie, teda nebude sa to môcť vyplatiť dnes, ale dajme tomu o 3 roky. Ministri financí budú vedieť, ako sa k tomu postaviť. Teraz je však situácia nepríjemná v tom, že výbory upozorňujú, že platby meškajú, Levandovský to povedal už keď sa schváľoval rozpočet, eh, že onedlho budeme čeliť deficitu. Teraz eh, je reálny deficit eh, v oblasti regionálneho rozvoja a čelíme škrtom. Keď hovoríte s radou, ozývajú sa výčitky, že chceme všetci iba škrtať, ale to vlastne nie je riešenie. Buď budeme dodržiavať opravný rozpočet, alebo úplne odídeme z politiky. Keď sa napríklad pozrieme na stanoviska výborov Agri alebo ITRE, tie vlastne nevedia, e, o čo sa majú oprieť, pretože čísla, ktoré vidia v návrhoch komisie, e, nie sú presné, nie sú konečné. Oui, je vous remercie. Euh, Dominique Rick. Ďakujem, Dominik Rick. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s tým, čo povedal pán Godmanis. Kontaktná skupina na jednej strane a náš výbor vyjadruje tú skutočnosť, že ak by sa nedosiahla globálna dohoda k viacročnému finančnému rámcu, tak je veľmi e, ťažké napredovať. Dá sa, že teda v tomto sa zhodneme. Súhlasím s tým, že problém je ten, že je veľmi ťažké vyrobiť legislatívny text od začiatku. A po druhé je tu tá možnosť napredovať pred ostatnými určitým spôsobom, tak ako to bolo veľmi dobre vysvetlené pánom predsedom a ostatnými, pánom Bogem, že budeme mať náskok v finančnej oblasti a mm, ohrozíme potom celý výsledok výboru ŠUR. Čiže chcel by som predložiť návrh, keďže až doteraz som nepočul žiadne návrhy. ako len tie návrhy, že povieme výboru uh, kľud, pokúsime sa veci uh, vyriešiť. Naozaj nevidím, ako by som mohol vyrobiť takúto správu, ako keby bianko správu. Čísla sú dôležité v legislatívnom návrhu a za týchto podmienok je to veľmi ťažké. Myslím si, že teda tu sa snažíme povedať že musíme pokračovať v tejto politike. Dôležité je, aby kontaktná skupina na úrovni konferencie predsedov jednoducho dosiahla to, že tematická komisia odloží hlasovanie vo výbore k rozhodnutiu o celom tomto programe až dovtedy, kým kontaktná skupina a CFP e, budú dostatočne definované, aby sme mohli autorizovať e, komisiu, aby predložila čísla. Neviem, prečo by sa hlasovalo o všetkých týchto rozhodnutiach pred e, júnom, júlom alebo ešte pred septembrom keď ide o rozhodnutie, ktoré platí v ďalšom finančnom rámci. Ak sa nám teda podarí dosiahnuť súhlas s tou skutočnosťou, že odložíme hlasovanie až dovtedy, kým rokovania k CFP budú dostatočne um, pokročilé, teda ide o hlasovanie o číslach, tie sa zladia s globálnymi rokovaniami. Ak sa nám teda nepodarí dosiahnuť túto dohodu, tak to bude veľmi, veľmi ťažké. Ďakujem, Dominik. Myslím, že Reimer by chcel veci upresniť. Pán Lyon požiadal o slovo. Uh, Ďakujem pekne, ja som chcel iba nadviazať na tie posledné dva príspevky, ktoré tu odzneli. Ak chceme mať stabilné rokovacie, rokovaciu pozíciu, tak je absolútne dôležité vychádzať z tohoto výhodiska, ktoré tu odznelo, ale musíme získať dôveru výborov, pretože ak ich žiadame, aby pokračovali s týmito legislatívnymi návrhmi, tak potrebujú určitú zábezpeku, že my berieme do úvahy ich názory v tých dôležitých oblastiach, hlavne pokiaľ ide o financie a pokiaľ ide o polnohospodárstvo Myslím, že jedna z najväčších otázok je tu redistribúcia medzi jednotlivými členskými štátmi. To je podľa mňa kľúčové pre diskusiu ako takú. Aj v tomto dokumente a hovorilo sa to o určité vzorci. Vzorci, ktorý komisia predložila, akým spôsobom sa to bude robiť a bolo tu tisícky názorov, ako by sa to dalo urobiť a hneď sa to chcelo aj pozmeniť. Takže otázka, ktorá tu je aj smerom na Rajmera, ako budeme postupovať nechceme sa vyjadriť k tomuto vzorcu, ktorá bola predložená, pretože z technického hľadiska táto redistribúcia ako taká nie je v súlade s rozhodnutím o MMF, alebo je to ešte politické rozhodnutie, o ktorom sa bude rokovať na rade a my potrebujeme takisto ich názor, či s tým súhlasíme alebo nie. To znamená, pokiaľ ide o presviečanie výborov, aby urobili nejaký pokrok, pokiaľ ide legislatívnu prácu, musia mať určitú istotu, že budú môcť zmeniť svoj názor, ak by sa zmenili tie, finančné, e, tie finálne čísla, pretože to môže skutočne mať aj vplyv na to, ako potom budú oni pripravať legislatívu. Takže takýmto spôsobom musíme pomôcť výborom, aby mali určitú istotu, že keď tu budú zmeny v tom finálnom prerozdelení čísel, takže budú môcť jednoducho zmeniť e, rozhodnutia, na ktorých, o ktorých sa uzniesli na hlasovanie vo výboroch, pretože tieto zmeny môžu mať skutočne dopad na to, o čom budú oni potom rokovať ďalej. Ďakujem. Posledné, čo tu odnelo, nie je problémom, ak je hlavný bod v tom, že ide o prácu vo výboroch a tá sa musí urobiť. Budú takisto aj, bude sa hlasovať aj o, zmeno, o, o zmenách a nakoniec sa oddiali finančné, fi, finálne hlasovanie. Zatiaľ tu ešte nie sú stále tie číselné údaje. Potom tu máme aj dohodu, a táto, či, či sa prispôsobíme tomu, čo sa reformami dá dosiahnuť alebo nedá dosiahnuť. Táto možnosť tu pozostáva, to je veľmi dôležité, že sa môžeme prispôsobiť. To treba celkom jasne prezentovať aj na konferencii predsedov výborov, pretože týmto sa vlastne zabezpečí určitá, určitý súlad. Ale zajdeme ešte trochu ďalej. v roku 2013 máme tých plus 5%, plus 2%, a tam sme sa dohodli vo výbore šire, že ak, finančné, ak členské štáty nebudú chcieť dať takúto zábezpeku, tak potom ich pozývame, aby predložili svoje vlastné priority, pretože viaceré politické záväzky sú prezentované hlavne na rade a práve do tohoto a môžeme prispieť my, keď predložíme konkrétne návrhy za výbory. celkom jasne, aby som povedal, máme správu Šúre a to je, generál, to je taká všeobecná orientácia. A treba povedať, že keď už hovoríme EU 2020 alebo o niektorých konkrétnych obsahoch, návrhoch komisie pre legislatívne programy, tak si to vyžaduje aj určité finančné zabezpečenie, inak e, bude aj rada musieť e, stiahnuť niektoré veci na to, aby sa e, mohla vyjadriť niektorým konkrétnym otázkam. A preto je veľmi dôležité uvedomiť si, že tu máme manevrovací priestor a možnosť prispôsobiť sa. E, ešte jedna vec, keby som chcel reagovať trošku ostrejšie. Výbory, ktoré sa takýchto pravidel hier nebudú držať a ktoré si myslia, že budú robiť určité dohody predtým, než bude finálna dohoda, a viem, ako sa tu postupuje. Komisária, generálne riaditeľstvo vždy chcú urobiť halo v parlamente a takto to jednoducho funguje. A potom, keď dojde do, do situácie, že či komisia uh, ešte je ochotná obhajovať svoje vlastné názory, tak potom sa jednoducho všetci skovajú. Tak to bolo aj naposledy. A nechce sa k tomu niekto vyjadriť. A takto to nie len zo strany komisára pre rozpočet, ale zo strany komisie ako také. A kolegovia komisárov vedia, že čo títo obhajujú tak potom ten termín honest broker podľa mňa nie je dostatočný pre parlament. No nemôžeme potom iba sklopiť pleci a povedať, že rada už rozhodla, my už nemôžeme urobiť nič. To je, treba povedať takisto k tomu. A treba celkom jasne povedať, že musíme sa ujednotiť na základnej platforme, na základnej linke a e, treba povedať, že ten spravodajca, ktorý urobí takúto dohodu nekalú pre nás, tak jednoducho to nedostane vianočný darček. Ďakujem. Milí kolegovia, mám ešte asi 6 ďalších žiadostí o slovo, ale musím ich odmietnúť, pretože už máme teraz časový skos a musíme hlasovať. Táto diskusia je veľmi zaujímavá. Na každom ďalšom stretnutí nášho výboru sa bude táto téma opakovať, budete teda mať príležitosť sa vyjadriť. Chcem povedať niečo v súlade s tým, čo už naznačil Rajmer. <clears throat> Musíme pracovať všetci, či už je to otázka viacročného finančného rámca alebo legislatívneho textu. Musíme byť nohami na zemi. Ak vychádzame z myšlienky, že tradičná politika, samozrejme, tá je posvetná, budeme mať toľko a toľko prostriedkov na rozpočet, toľko a toľko na koheziu, a potom k novej politike, politike budúcnosti môžeme e, dúfať, že to bude o 25-50%. Nie, takto sa to neskončí. Už nemôžeme ďalej snívať. Radšej majme nejaké stanovisko a to také, že nemáme, nebudeme mať oveľa viac prostriedkov ako dnes, možno budeme mať menej. <clears throat> Akú politiku skutočne potrebujeme? a viacerí rečníci podotkli, že proporcie sú dôležité, nie absolútne čísla. Máme tu zmienky, návrhy komisie, e, čísla na rok 2013. Na konci rokovania budeme mať plus, minus 5 plus, minus 10 plus, minus 20 ale v zásade to nezmení charakter problému na druhej strane je jasné, že ak budeme rokovať s myšlienkou, že v každom prípade sme si istí, že v budúcnosti budeme mať toľko ako v minulosti, tak <clears throat> budeme vlastne konzervatívni obsahovo. Prečo meniť politiku, ktorou sme boli až doteraz spokojní? Mali by sme pokračovať tak ako doteraz. Ale ak sa všetci takto budeme správať, tak v roku 2020 budeme mať rozpočet, ktorý Európa potrebovala v roku 1990 a ja som presvedčený, že v roku 2020 Európa bude potrebovať úplne iný rozpočet, samozrejme väčší, ale aj keď nezvýšime tento rozpočet oveľa a v, komis- v návrhu komisie nie je veľký nárast, predsa len potrebujeme iný rozpočet ako ten, ako sme mali v roku 1990 s inými proporciami a to bude priamy stimul preto, aby sme boli odvážnejší v obsahu politiky, ktorá sa bude implementovať počas tohto obdobia. To je môj osobný pocit alebo rada, ktorú si tu dovolím formulovať. Takže teraz ďakujem vám, ďakujem spravodajcom, ospravedlňujem sa hlavne dámam, ktoré žiadali o slovo. Je to síce Medzinárodný e, deň žien, ale predsa len im nemôžem dať slovo. A navrhujem, aby sme prešli priamo teraz k bodu číslo 4. Správa Darega Vogena. Odhad príjmov a výdavkov na rok 2013 iných inštitúcií. Derek, ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem pripomenúť kolegom, že termín pozmenujúcich návrhov je o 10. zajtra ráno. A tiež chcem poďakovať kolegom z ostatných politických skupín za spoluprácu v tejto správe, za diskusie, ktoré sme mali v, eh, v parlamentnom rozpočtu na rok 2013. Chcem sa sústrediť na výsledky predbežného zmierovacieho konania tento týždeň s generálnym tajomníkom a Bírom pred eh, parlamentu. Podľa odhadov Bíra sa navrhuje nárast o 2,96 <clears throat> Mali by sme sa čo najviac pridržať tohto návrhu komisára Levandovského navýšenie o 1,9 a skutočne zmierovacie konanie malo takýto cieľ, to bol náš cieľ, držať sa tohto nárastu 1,9 eh, s výnimkou Chorvátska. A to sa akceptovalo aj v tom predbežnom zmerovacom konaní zo strany Bíra, kde sme vysvetlili, že ak máme úspory v rozpočte, tak musíme zaistiť to, aby sme nepoškodili efektívnosť parlamentu a prácu jednotlivých poslancov na to, aby sme dosiahli nárast len o 1,9 potrebujeme vyčleniť alebo vytvoriť nejaké úspory. Našli sme ich iba v hodnote 9 miliónov eur a na predbežnom zmerovacom konaní sme sa zhodli, že sa vymaže rezerva na projekty, to nám ušetrí 3 milióny, tiež sa zamrazia všetky diety a riadok na cestovanie, Čiže toto vytvára úspory okolo 5 miliónov eur a teda ešte na stále nám chýba asi 4,5 milióna eur. Kolegovia na predbežnom zmerovacom konaní prišli alebo predložili návrhy, ako nájsť alebo identifikovať tieto ďalšie úspory v hodnote 4,5 milióna. Hovorili o reorganizácii práce parlamentu, napríklad spôsob, akým fungujú delegácie. Kolegovia navrhli Možno, že by sa dosiahli úspory v cestovaní, tým, že by sa nie len zmrazil tento riadok, tak ako to bolo nedávno navrhnuté, kolegovia tiež hovorili o e, <clears throat> rezerve na naliehavé situácie, o tom sa hovorí každý rok, aby sa zabezpečilo, že by tam bol točný objem prostriedkov, ale možno aj tu by sa mohli vytvoriť nejaké úspory. Informačné kampane, hlavne inštitucionálne kampane pred voľbami v roku 2014. Možno by sme tam vytvorili nejaké úspory. Tiež tu bol návrh o z veľkého, návrhy ohľadom veľkého zvýšenia do nadácií. Tiež sa hovorilo o rozpočte na reprezentáciu, to je veľmi malý objem, ale možno by sme sa mali snažiť aspoň zmraziť tento riadok Sice je to malá suma, ale bolo by to symbolické gesto, keby sme to zmrazili. Čiže veľa myšlienok zo strany kolegov z rozpočtového výboru, generálny tajomník a byro teraz budú o tom diskutovať. Stretnú sa na budúci týždeň a máme tiež ďalšie smerovacie konanie na budúci týždeň, takže si myslím, že na tomto stretnutí na budúci týždeň obmedzíme nárast na 1,9 Aspoň teda na teraz, pretože medzi dneškom a do jesene by sa mala vytvoriť pracovná skupina, ktorá vyhodnotí rozpočet parlamentu. Bude to pracovná skupina rozpočtového výboru a byra. V nasledujúcich týždňoch tiež dostaneme správu generálneho tajomníka, ktorú sme požia- o ktorú sme požiadali. Má sa tam vyhodnotiť, vyhodnotiť sa tam aj náklady na cestovanie a tiež komparatívna štúdia rozpočtového výboru, ktorý to schválil minulý rok Čiže veľa udalostí, ktoré nás čakajú do jesene a dúfajme, že budeme v pozícii, kde budeme schopní nájsť ešte ďalšie úspory a do konca roka, keď schválime rozpočet parlamentu, tak e, budeme môcť povedať, že sme zmrazili rozpočet reálne, dokonca sme urobili škrty, znížili sme náklady na cestovanie, to boli návrhy väčšiny kolegov v tomto výbore a myslím si, že teraz je tu konsenzus v že by sme sa mali uberať týmto smerom v oblasti cestovných nákladov. Ďakujem, pán spravodajca. Ďalšia etapa. V pondelok stretnutie rozšíreného predsedníctva spravodajca a ja sme pozvaní, <clears throat> teda ja s Darekom, potom v útorok zmierovanie, zmierovacie konanie, žiaľ, budem iba na, polic- na polovici tohto stretnutia, pretože zároveň prebieha e, konferencia predsedov výborov a predseda Šulc je tam pozvaný, aby hovoril o tom probléme, ktorý sme tu predstavili. Čiže ja tam samozrejme musím byť. Juta bude predsedať tomu zmierovaciemu konaniu. Bude tam zastupovať rozpočtový výbor. Ďakujem, nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, takže budeme postupovať takýmto spôsobom a navrhujem, aby sme prešli k bodu číslo 5 a dali slovo pánovi Giovanni Lavia. Ak tu je, áno, je tu úplne napravo. Takže máte slovo. Oggi <clears throat> postupne som sa presunul až sem, na úplný kraj. E le azioni preparatorie. Pokiaľ ide o tie pilotné projekty a prípravné aktivity, tieto sú absolútne zásadné nástroje pre Európsky parlament a umožňuje to mať aj určitú legislatívnu iniciatívu, pokiaľ ide o rozpočet. Prostredníctvom týchto návrhov vo fáze experimentov kde máme možnosť dosiahnuť aj pozitívny výsledok a to by viedlo k vytvoreniu nejakej autonómnej rozpočtovej položky. A z tohto dôvodu si myslím, že by bolo dobré, aby som vás informoval o postupe, ktorý chceme mať eh, aj naďalej pre pilotné programy a prípravné akcie v rámci rozpočtu pre na rok 2013. Pokiaľ ide o výsledky v posledných rozpočtových postupoch, tam sme považovali za dôležité zahájiť dialog s komisiou a to už od samého začiatku tohto postupu. A to nám zabezpečí dobrú účasť pri schváľovaní rozpočtu na rok 2013. Zohľadom ohľadom na to, ako sa to robilo na rok 2012, eh, by sme chceli už od samého začiatku, eh, samozrejme aj za účasti kolegov v parlamente, a aj za účasti príslušných špecializovaných výborov sa zapojiť do predbežnej, respektíve do tej úvodnej výberovej fázy, pokiaľ ide o výber projektov a do komisie, ktorá by mala zostaviť predbežný zoznam projektov, to znamená zhruba do 24. júna, aby sme potom mohli mať na aby sa k tomu potom v lete mohla, mohli vyjadriť, pokiaľ ide o uskutočniteľnosť týchto projektov aj niektoré výbory. Pokiaľ ide o tú lehotu, ktorá je k dispozícii pre jednotlivých poslancov a jednotlivé výbory, e, dokedy môžu teda predložiť projekty a aktivity, je to 4. jún 4. júna bude tento zoznam uzatvorený a začne sa prvé vyhodnocovanie. Toto vyhodnotenie, vyhodnotenie je veľmi dôležité, je to dôležitý nástroj, pretože tu máme možnosť urobiť ešte následné úpravy a modifikácie tam, kde to je potrebné, aby sme zlepšili naše návrhy. A pozmeňovacie návrhy na rozpočet s tými počítame na začiatku októbra, pardon, septembra. Takže to je dosť času na to, aby sme vylepšili tieto návrhy, aby to konečné rozhodnutie sa už skutočne týkalo kvalitných, uskutočniteľných projektov. Ako som už uviedol, tento spôsob práce sa veľmi osvedčil v posledných dvoch rokoch a to takisto, pokiaľ ide o to, že sa nachádzame v období úsporných opatrení, mali by sme zdrojmi plýtvať, ale mali by sme zdroje skutočne zacieliť na také projekty, na také iniciatívy, ktoré môžu priniesť tú pridanú hodnotu. A nemali by sme sa venovať takým aktivitám, ktoré nie sú vhodné a žiaduce a ktoré by mohli zdroje iba blokovať, zdroje, ktoré sa dajú využiť efektívnym spôsobom aj inde. Rovnako musíme eh, dávať veľký pozor pri jednotlivých položkách. Musíme si uvedomiť, že sa nachádzame na konci viacročného finančného rámca a aspoň niektoré okruhy už máme v rámci týchto okruhov stanovené limity, pokiaľ ide o projekty. Niekedy sú tie obmedzenia skutočne veľmi prísne. V tejto chvíli by som sa obmedzil iba na načrtnutie jednotlivých fáz a nájdete to však aj v newsletteri na tom zozname noviniek pre náš výbor a dúfam, že všetci to budeme pozorne sledovať. Je dôležité aj zapojenie výborov, zapojenie do jednotlivých návrhov aj v prípade takých menších projektov a prípravných akcií. A z tohto dôvodu chceme, aby sa zapojili všetky špecializované výbory. Na konci apríla, konkrétne 24. 25. apríla, bude publikovaná druhá, druhá priebežná správa o pilotných projektoch a priebežných akciách my v rámci výboru pre rozpočet by sme mali do 28. mája by sme mali dostať od jednotlivých špecializovaných výborov zoznamy pilotných projektov a prípravných krokov, aktivít, ktoré už boli schválené na to, aby sme mohli vypracovať jednotný dokument, ktorý do 4. júna zašleme na komisiu a komisia posúdi uskutočniteľnosť týchto projektov. Následne obdržíme aj stanovisko od komisie a pristúpime k, ku konečnému výberu na základe disponibilných rozpočtových prostriedkov. Myslím, že je dôležité zohľadniť jednu vec. Musíme pripomenúť všetkým kolegom a urobíme to aj v rámci špecializovaných výborov, že treba pracovať s tým špeciálnym modulom. Ide o dokument číslo 4, ktorý bol priložený k pracovnému dokumentu. S týmto modulom teda musíme pracovať a takisto je dôležité dodržiavať lehoty, pretože akýkoľvek návrh, ktorý dorazí po deadline, už nebude zapracovaný. Ďakujem, pán spravodajca. Francesca, chcete doplniť túto prezentáciu? Sì, grazie. Sono molto lieta del fatto che... Ďakujem pekne. Áno, ja s veľkým potešením som si vypočula to, čo nám Giovanni Lavia povedal, teda konkrétne, že budeme postupovať tým spôsobom, že už od samého začiatku budeme sa snažiť požadovať, aby do prípravy pilotných projektov a akcií bola zapojená aj komisia. To nám ušetrí čas, a budeme mať možnosť lepšie vyložiť tie finančné prostriedky. Ja ako spravodajkynia za rok 2012 ja sa teda venujem už tým prebiehajúcim projektom a aktivitám, ja zastávam ten názor, že je veľmi vhodné vyhodnocovať tieto súčasné projekty, na no to aby sme lepšie vedeli sa pripraviť na budúce projekty, pretože je dôležité, aby sme čo najoptimálnejšie využívali naše zdroje, aby sme čo najkonkrétnejšie formulovali naše ciele. Nede tu iba o nejakú prílohu k rozpočtu, je to neoddeliteľná súčasť rozpočtu. A preto sa domnievam, že toto bude dôležité východisko, aby sme pochopili, akým smerom sa parlament chce uberať. Ďakujem. Ďakujem Elga Trüppel. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi pár pripomienok my za zelených môžeme vyjadriť podporu k procesu, e, pokiaľ ide o tie dva roky, e, na toto obdobie, ktoré sa týka pilotných projektov a prípravných akcií. Pokiaľ ide o predbežnú správu z komisie, je mi ľúto, že tam nebola predoslená informácia, pokiaľ ide o EES pil projekt. Nebolo by možné začleniť túto informáciu takisto do správy zo strany komisie. A pokiaľ ide o implementáciu jednotlivých projektov, bohužiaľ, je mi ľúto, že musím znovu povedať, že DG Agri opäť odmieta implementovať projekty, ktoré sú sponzorované zo strany zelených. A to nie je poprvýkrát, je to opätovne a z môjho úra pohľadu je to arogantné arogantný postoj zo strany DG Agri, pokiaľ ide o požiadavky nášho parlamentu. Ja už nie som ochotná akceptovať takýto postoj. Ja si myslím, že to, čo ja požadujem od nich, je demokratické stanovisko. Jednoducho my sme to odsúhlasili a oni to majú implementovať. A to by som chcela tu celkom jasne povedať, pretože som nespokojná so tým, ako sa DG Agri správa. Ďakujem, Helga. To, toto, od, tento odkaz uh, <clears throat> odovzdáme komisárovi Solšovi. Nie je to priateľné. Cielšovi, pardon. Navrhujem, aby teraz náš spravodajca eh, pripomenul harmonogram, máte to v kobunius. News, nebudem to opakovať. A navrhujem, aby sme teraz prešli k bodu číslo 6, aby sme dali slovo Franceske. Počas vašej neprítomnosti, Franceska sme hovorili o tomto bode minule. Myslím, že by sme to mohli prejsť celkovo rýchlo. Rapidamente, ehm è adesso finalmente disponibile un draft report. Len veľmi rýchlo už eh, konečne máme návrh správy k tomuto opravnému rozpočtu. Ako viete, je to jeden z najcitlivejších bodov v súvislosti so stratégiou EU 2000, respektíve eh, čo sa týka projektu na 2012, najmä vzhľadom na dohodu eh, doplnkového financovania projektu ITER z rozpočtu na rok 2012, teda revízia toho maxima v okruhu 1a, ktorá by nám umožnila zabezpečiť tých 650 miliónov. Je to z finančného hľadiska neutrálne, pretože sa to kompenzuje v, z níženiach v okruhoch 2 a 5. My sa snažíme prakticky implementovať e, túto časť dohody, ktorú sme prijali v rámci zmierovania. Má to priamy vplyv na rozpočet EU 2012. Ďakujem a to je v súlade s dohodou, ktorú sme dosiahli a tou interpretáciou, ktorú parlament dáva tejto dohode. A nie je to teda interpretácia niektorých členských krajín. Ďakujem. A teraz navrhujem, aby sme prešli k bodu číslo 12. Ide o správu Žiada sa o nás stanovisko od rozpočtového výboru spravodajkynia Ann Jensen. Je to spoločný systém dane z finančných transakcií. Sú tu dva právne základy. Najskôr komisár Šemeta navrhol vytvorenie dane z finančných transakcií všetkým členským krajnom, krajinám, čiže 27 členským štátom, potom kompetentný výbor v parlamente je EKON a my eh, sme požiadani o stanovisko, teda Ani Jensen je Uh, medzi tým je tu ďalší text, ktorý rozhodne o vytvorení tejto e, dane. Dúfame, že sa vytvorí v komunitárnom rozpočte ako vlastný zdroj a my budeme gestorským výborom a Ekon vydá svoje stanovisko. Čiže Ann, teraz máte slovo. Yes, thank you. Ďakujem, pán predseda. Budem naozaj mimoriadne stručná pretože, ako ste spomenuli, výbor EKON má na starosti túto problematiku a preto výbor EKON rozhodne o tom, ako sa postavíme k návrhu komisie k FTT, či tento návrh je zrealizovateľný a či by sme ho mali naplniť tak, ako navrhuje komisia, alebo ako by sme ho mali upraviť. Podľa nás je potrebné zvážiť, či tento návrh dane z finančných transakcií je náznakom nových eh, vlastných zdrojov a možným zdrojom týchto prostriedkov a či to máme teda odporučiť výboru EKON, ako by mali zareagovať k tomuto návrhu komisie. Po svojom texte, ktorý som predložila kolegom, uvádzam, že kritériá, ktoré sme stanovili v tejto správe Šure k viacročnému finančnému rámcu, mnoho z nich tento návrh splňa. Tí z vás, ktorí si preštudovali tieto návrhy, budú vedieť, že tu nejde o zdaňovanie niektorých sektorov, e, ide o zdaňovanie tých, ktorí vykonávajú tieto transakcie. Teda rozdelilo by sa to relatívne spravodlivo a široko. A sú rôzne iné argumenty, napríklad viditeľnosť, e, nízke operatívne náklady, a sebestačnosť, ktoré by splnila takáto daň z finančných transakcií. Teda ak by sa to zavedlo na celoeurópskej úrovni, respektíve v celej EÚ, dalo by sa to označiť za nový pramene vlastných zdrojov. Preto moje stanovisko odporúča výboru EKON, aby zohľadnili dva pozmeňovacie návrhy, pričom jeden hovorí v úvodnom ustanovení, že prostriedky, ktoré sa takto získajú v tejto dane, by sa mali využiť v plnej miere alebo aspoň čiastočne ako príjmy do rozpočtu EÚ. Teda ak by sa zaviedla takáto dan z finančných transakcií, mala by sa využiť ako nové vlastné zdroje. A v jednom z článkov sa uvádza ďalej, že členské štáty musia zabezpečiť, aby podiel ktorý sa bude využívať ako vlastné zdroje, sa potom presunú do rozpočtu EÚ v súlade s platným nariadením, ktoré súvisí s dostupnosťou vlastných zdrojov na základe tejto dane. Takže tu spomíname ďalšiu správu, ktorú ste spomenuli a ktorú bude prejednávať tento náš výbor. Toľko teda tieto dva pozmeňovacie návrhy, je to naozaj veľmi jednoduché. Ďakujeme pekne, pani podpredsednička Juta Halk. Ähm, Ďakujem, môžem podporiť to, čo práve povedala Jan a aj to, čo nám navrhuje vo svojom stanovisku. Tie dva pozmeňovacie návrhy sú predmetom terajších rokovaní a ja len dúfam, že naozaj sa tomu tak aj stane, že na rade sa podarí to, čo všetci dúfame, že 9 členských štátov už listom oslovilo dánske predsedníctvo a chcú, aby sa čo najrýchlejšie dánske predsedníctvo rozhodlo zaviesť na program túto daň FTT. Výnimočne ma teší, že aj môj členský štát sa podiela na tejto iniciatíve. Spravidla to všetko brzdia ale v tomto prípade sú súčasťou tohto hnutia a volajú potom, aby sa to zaviedlo a volajú potom, aby sa čo najskôr predsedníctvo rady rozhodlo, že sa to zavedie. To, či sa nám naozaj podarí napokon získať tieto prostriedky ako vlastné zdroje, to sa ešte uvidí, ale myslím, že kým sa veci vyvíjajú sľubne a kým nie je úplne nevyhnutné zbavovať sa nádeje, mali by sme naďalej dúfať a myslím, že tak, ako to popísala Anne, e, tak ako navrhuje postupovať, e, je správne postupovať pán Godmanis. I have only one small question to me. Iba veľmi stručná otázka všetkým tým, ktorí sa podielajú na tejto iniciatíve, ako vieme, niektoré krajiny už zaviedli takúto formu dane 0,5% vo Veľkej Británii. To síce nie je síce priamo daň z finančných transakcií, ale čiastočne to súvisí s sumou majetku. Ďalej takáto daň existuje v Maďarsku a Francúzsko sa snaží od 1. augusta zaviesť takúto daň. Otázka teraz znie, ako to dopadne napokon, keď sa všetko pripraví, podporíme komisiu, dostane sa to na radu. Mne zatiaľ nie je celkom jasné, či to bude doplnková daň v týchto krajinách, ktoré už zavedli takýto druh dane, alebo či to nahradí tento e, nový druh dane, pretože v súčasnosti tieto dane predstavujú príjmy do národných rozpočtov. Ja naozaj neviem, ako by sa dalo odpovedať na túto otázku. Nie všetky krajiny majú takúto formu dane. Tieto krajiny, ktoré nemajú, to je jednoduché, jednoducho ju zavedú, ale v niektorých štátoch, ako som už povedal, už takáto daň funguje a otázka teraz nie, aké budú reakcie v týchto krajinách. Možno formálne robíme niečo veľmi dôležité, ale napokon v súlade s Lisabonskou zmluvou všetky krajiny to musí odsúhlasiť a bude to dosť ťažké. Podľa mňa je potrebné aspoň zvážiť takúto otázku. E- Ďakujem. Odpoveď je jednoduchá. To je samotný cieľ rokovania. Niektoré krajiny majú niektoré dane, iné nie. A teda uvidíme, či by sme mohli dosiahnuť jednotu v 27 členských krajinách, aby sa vytvorila daň, ktorá právne bude rovnakou daňou vo všetkých 27 členských krajinách. Ak nie, tak budeme mať inú situáciu. Uvidíme, či tam bude posilnená spolupráca, ale dôsledky možnostiach využívania tohto zdroja na, na financovanie európskeho rozpočtu budú úplne iné. Momentálne náš spravodajca navrhuje, myslím si, že múdro, aby sme vydali stanovisko len ako rozpočtový výbor. Týmto dodržíme duch a literu nášho mandátu k obsahu návrhu aké, aký bude rozsah, aká bude, aký, aké bude toto percento, tak tam je kompetentný ekon. My len povieme, že keď sa vytvorí táto daň a ak to bude právne možné, musí byť zdrojom pre komunitárny rozpočet v súlade s tým, čo navrhol, navrhla Európska komisia. No a potom uvidíme. Musíme sa vyhnúť hlavne tomu, tejto veľmi citlivej otázke, aby sme neboli príliš pesimistickí. Vo francúzštine je jedno príslovie, neviem, či sa dá preložiť do všetkých jazykoch, ale to najhoršie nie je nikdy isté. A ja si myslím, že táto vec bude úspešná, ale po dlhých rokovaniach každom prípade v našom záujme je v rámci tejto stratégie, aby sme preukázali trpezlivosť. Musíme sa ale musíme sa chytiť ale príležitosti v tejto veci taktiež a náš spravodajca nám povedal, aká je naše aké je naše stanovisko. Zajtra o 18.00 je termín nie, prepačte, ešte niekto požiadal slovo a keďže som odmietol pred chvíľou Isabel Durán, tak teraz má priestor. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím so stratégiou rozvahy a optimizmu. Len jednu otázku som mala na našu spravodajkyňu. Musíme byť rozumní, opatrní a zároveň ambiciózny. A keď tu znenie hovorí, že fondy z tejto dane by mali financovať celkovo alebo čiastočne um, rozpočet, to je veľmi rozumné. Nebolo by ale v záujme, v našom záujme, aby sme um, si zachovali jasnú pozíciu v rozpočte. Treba ale už teraz oznamovať od samostného začiatku. Treba tam povedať, proste formulovať to ako, že celok alebo časť. Nemyslím si, že by to viedlo k obrovskej strategickej diskusii, ale mali by sme opatrne vyjadriť naše ambície a hlavne to znenie, ktoré si vyberieme. Ale s tým zvyškom stratégie. Úplne súhlasím, musíme tam byť, musíme byť pozorní, hovoriť vo vhodných okamihoch a tieto vlastné zdroje. Tento návrh sa mi zdá byť veľmi vhodný. Ďakujem, Izabel. <clears throat> Takže predkladanie pozmenujúcich návrhov, možno by ste mohli predložiť pozmenujúci návrh. Ja osobne sa prikláňam k vašim argumentom a povedal by som, že toto bude financovať európsky rozpočet bodka. A to celkovo alebo čiastočne to tam nemusíme doslovne dávať. Ak komisia povie len čiastočne, tak to je veľmi také slabé. Ale myslím si, že môžeme veriť našej spravodajkyni spolu s vami. Určite nájdete to šťastné znenie. V poriadku. Pozmeňujúce návrhy do zajtra do 18. Správu schválime 29. marca. Ekon schváli svoju správu 24. apríla a do plenárky to pôjde v júni. Teraz by sme mohli prejsť k bodu k správe číslo 11 program EÚ v oblasti sociálnej zmeny a inovácie. Nie, to bolo odložené. V poriadku, takže môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. <clears throat> Najprv budeme hlasovať o bode číslo 16. Náš kolega Alfonsi tu nie je, ale určite ho nahradí niekto. Sú to rybolovné možnosti a finančný príspevok dosanovený v dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mozambickou republikou. Diskutovali sme minulý týždeň. Dávam na hlasovanie túto správu. Kto je za? Nie, sa tu dve hlasovania, nie jedno. Opravuje sa predseda. Protokol a stanovisko. Takže k protokolu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržala sa? Schválené. Záverečné hlasovanie k stanovisku, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. S troma hlasmi proti. Teraz môžeme prejsť k hlasovaniu o bode číslo 17 správa nášho kolegu Godmanisa. Goran? Bol by som skôr za to, keby sme to odložili, ale chápem, že výbor regí, aby teda sa odložilo ich vlastné hlasovanie, sa nerešpektoval, pretože teda sa nerespektovala. Ako povedal pán Vodmanis predtým, je tam ešte veľa čísel, o ktorých nie sme celkom presvedčení. Nie sú to skutočne rizikové čísla, ale predsa len máme čísla, ktoré pán Godmanis nám nevie povedať, či sú správne alebo nie. Boli by sme bývali za to, aby sa to odložilo, ale ak to nie je možné, tak budeme hlasovať, ale ja navrhnem, aby sme sa zdržali záverečného hlasovania kvôli týmto neistotám. Nebudem okolo toho robiť nejakú drámu. Sme pripravení sa zúčastniť hlasovania, ale na konci sa zdržíme. Ďakujem. Povedali mi, že nemáme odpoveď e, výboru REGI, ktorý rozhodne až 20. marca, takže v deň, kedy sa mala schváliť ich e, správa. A my sa stretneme až 21. marca. Aký je návrh naše, nášho spravodajcu, pán Godmanis? Chcem to trochu vysvetliť chápem, čo povedal pán Firm, pretože a ja som chcel kombinovať tie tri kompromisy, ale jedna vec, ktorú musím povedať, je tá, že čísla sú tu a, a sú schválené DG Regi. Tu je rozdiel medzi uh, situáciou pána Šuriana, tam je teda veľmi malý rozdiel medzi týmto a uh, predošlými 7%. Tieto čísla sú schválené číslo 2, ktorý chcem povedať. Áno, diskutovali sme o princípoch, alebo dali sme stanovisko. Budáme stanovisko k existujúcim číslam, ktoré sa nachádzajú v správe DG Regi pána Texiu, pretože som zástupcom DG Regi a teda diskutovala som, ako sa to, som, ako sa to diskutovalo sú tam veľmi veľké škrty a komisia na to nereagovala. Tu naše stanovisko z rozpočtu je neutrálne. Máme tu návrh komisie, vyjadrili sme naše polutovanie, ale nezdôrazňujeme, pretože kolegovia socialisti zdôrazňujú, že tu musíme mať rovnaké objemy prostriedkov ako predtým a ja to chápem tak, že toto nie je reálne. Po druhé, chceme väčšiu pružnosť, čo tiež nie je jasné v DG Regi. E, je všetko jasné a pružnosť tam nemá v tomto ohľade miesto. Čiže ja mm, neviem, ale chápem to tak, že kvôli reakcii komisii a existujúcim reálnym číslam povieme, že to nebudeme kvalifikovať týmto spôsobom, že potrebujeme tieto prostriedky na to, aby sa vrátili. Nie, to nie je reálne. Povieme, že to nie sú škrty iba v najzeleznejších regiónoch, ale škrty všeobecne aj v akýchkoľvek regiónoch. Z tohto dôvodu politické skupiny rozhodnú. Ale úprimne povedané, nejakým spôsobom to nemôžem už zlepšovať, už sa to viacej nedá. Pokúsime sa o rozpočtovú reakciu. Nechceme veľkú politiku a hovoriť, že dajte to tým najzelenejším regiónom. Toto je otázka pre DG. Pre regionálny rozvoj oni musia, oni majú tie možnosti distribuovať tieto prostriedky, keď majú k dispozícii čísla. Goran? Uspokojuje vás táto odpoveď a môžete tým pádom hlasovať dnes v poriadku. Takže môžeme prejsť, ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky k tomuto bodu, môžeme prejsť k hlasovaniu. Máme tu viacero kompromisov. Máte všetci hlasovací zoznam. Kompromis veľké C, spravodajcu, kto je za. Ďakujem. Proti. Zdržal sa. Ďakujem. Schválený. Môžeme prejsť teraz k kompromisu A, veľké A, kto je za, proti, Juta. Máte na to právo. Ja vlastne som sa chcel o tom uistiť. Zdržal sa. Schválený. Napriek opozícii štyroch členov. A teraz e, budeme hlasovať k hlasovať o návrhu 7 socialistov. Spravodajca je proti. Kto je za? Socialisti proti. Zamieta sa. Osmička tí istí autory, spravodajca je proti, kto je za. proti. Držal sa. Zamieta sa. 9. Laslo Šurian, spravodajca je za, kto je za. Proti. kartičky, poprosím. Otváram hlasovanie. Ak vám chýbajú kartičky, musíte mi to povedať. Frančeska, nemáte kartičku? Viete nám, ako hlasujete? Končím hlasovanie. 16 11 proti, nikto sa nezdržal. Frančeska, chceli ste hlasovať, ako ste hlasovali za, proti, proti. 16 k 12, návrh je schválený 10. Desať, spravodajca je proti, kto je za? Hlasujeme k desiatke, spravodajca je proti, kto je proti. Väčšina je za. Schválený. 11. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválený. Kompromis veľké B. Za. Proti. Myslím, že väčšina je za, ale skontrolujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie. A Ja môžem hlasovať. Končím hlasovanie. 18 za, 9 plus 1, teda 10 proti, väčšina je za. Návrh je schválený. 15. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa? Schválený. Nie, nie, prepačte. Zamieta sa. 16. Spravodajca je za. Proti. Zdržal sa schválený. 17. Spravodajca je proti. Za. Proti. Zdržal sa, zamieta sa. 18. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. <clears throat> Takže záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. <clears throat> Končím hlasovanie. 18 za, 4 proti, 5 sa zdržali. 6 aj Frančeska. Správa je schválená, blahoželáme pánovi Godmanisovi. Prejdeme k prevodom. Frančeska, nemáte prevody? Nie, nie sú tu žiadne transfery, o ktorých by sme mali hlasovať. Žiaľ. Takže prejdeme k prevodu rozpočtu ostatných inštitúcií. Pán spravodajca. Eh, Toto by nemalo spôsobovať žiadne problémy v súvislosti s rozpočtom. Bolo to síce prezentované veľmi neskoro, pretože kolegovia potrebovali viacej času a medzi tým by sme mohli možno objasniť niektoré pochybnosti. Myslím teda, že hlasovanie by mohli byť odložené, hlasovanie by sa mohlo odložiť na ďalšie, ďalšiu schôdzu 21. marca, hoci musíme sa dohodnúť 21. marca, lebo je to určitá naliehavosť. Ide o 2 milióny eur. Táto suma sa týka budovy KAT v Luxemburgu. Tam je skos Čiže mm, nebudú tu problémy, ide o údržbu tejto budovy. Vyplýva to z rozhodnutia z marca 2010. Všetci sme za údržbu budov, budovy, pretože nedostatok údržby môže viesť k bezpečnostným problémom. Okrem toho, takáto údržba stojí viac Okrem toho nás administratíva musí informovať ešte o držbe v Bruseli. Informácie, mám, informácie máme, ale netýka sa to, nevieme, či sa to týka všetkých budov alebo konkrétnej budovy, konkrétnych budov, ktoré potrebujú väčšiu sumu na údržbu alebo nie. Čiže je to otázka na administratívu. Teda či sa to týka všetkých budov v Bruseli. Neviem, či je tu niekto z administratívy, ktorý by nám to mohol vysvetliť. Ďakujem. Ďakujem. Derek. Ďakujem, pán predseda. Dostal som správu iba predvčerom, len v jednom jazyku, v angličtine alebo v veľštine. Nemohol si, si teda prečítať a zvážiť túto správu. Takže príjmam ponuku, spravodajco by sme odložili toto hlasovanie do 21. Možno, že dovtedy zvážime túto správu lepšie a mm, aby sme mohli ju aj komentovať. V poriadku, ďakujem. K tomuto bodu nebudeme teda dnes hlasovať. Dáme si čas na to, aby sa všetko správne preložilo. Takže sa pravodajca položil otázku generálnemu riaditeľstvu, ktoré je zastúpené vami. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Zastupujem generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku. Požiadali ma poskytnúť e, nejaké informácie k tejto žiadosti. Ide o e, novú rozsiahlu zmluvu pre Brusel. Táto zmluva by sa mala podpísať a nadobudnúť účinnosť k 1. aprílu Ide o údržbu všetkých budov v Bruseli. Týka sa to teda všetkých budov. Aby som odpovedala na otázku spravodajcu, táto zmluva, ak sa nemýlim, je výsledkom rozhodnutia predsedníctva z marca 2010, aby sa prijala takáto rozsiahla zmluva pre všetky budovy. Už 20 rokov totiž sme majiteľmi budov a tieto budovy začínajú postupne starnúť. Napríklad táto budova, v ktorej sa nachádzame, má zhruba 20 rokov. Svojho času sa vychádzalo z udalosti v Štrasburgu, keď eh, došlo k pádu stropu v rokovacej sále a tak, aby sme tomu predišli, rozhodli sme sa, že príjmeme túto novú dohodu o údržbe budov. Nechali sme si poradiť eh, od externých expertov, a teraz e, vznikla táto nová zmluva, máte ju pred sebou, je však trošku drahšia ako to, čo sme mali doposiaľ. Preto je potrebné schváliť e, tieto dodatočné prostriedky. Predmetom tejto zmluvy sú všetky budovy, ich údržba, vo všetkých jej štruktúrach, teda aj strechy, všetko, plus e, aj technické zariadenia, teda kúrenie a tak ďalej, klimatizácia, elektroinštalácia a tak ďalej. Nové v tomto prípade je, že do budúcna požiadame o e, predbežné kontroly, preventívne kontroly. Táto zmluva taktiež e, obsahuje e, všetky opravy, všetko to pokrýva a ako aj riadenie všetkých technických zariadení. Okrem toho v zmluve je aj celková záruka. To znamená, že táto zmluva nám zaistuje to, že nebudeme musieť platiť za žiadne opravy, ak dôjde k nejakej potrebe oprav e, vyčlení sa konkrétny rozpočet a z tohto rozpočtu sa zaplatia. Ak tento rozpočet nebude vyčerpaný, získame zvyšné peniaze späť. Tá ako parlamenta, ak budú náklady na opravy vyššie, ako bolo predpokladané v rozpočte, bude to musieť niesť zmluvný partner, teda je to záruka, že nebudeme platiť viac, ako sa dohodne popred. presne stanovené sú aj eh, presné eh, dátumy týchto preventívnych kontrol. Náš zmluvný partner musí mať minimálnu mieru personálu v týchto budovách. Zvyšili sme počty, zvyšili sme aj kvalifikáciu, ktorá sa bude požadovať od týchto odborníkov. Okrem toho platenie bude závisieť od bo predstanovených cieľov. Pre každý jeden cieľ budú stanovené ukazovatele, napríklad eh, presne sa určí, priebehu akého časového obdobia, potom ako sa požiadalo o opravu, zmluvný partner eh, naozaj eh, musí zasiahnuť a vykonať túto opravu, musí taktiež kontrolovať eh, kvalitu, musí kontrolovať aj kvalitatívne vlastnosti, napríklad dostupnosť zariadení. Ak nie, tak sa znížia príslušne platby, napríklad čo sa týka kvality vzduchu, kvality vody a tak ďalej. Toto všetko sa tu presne stanovuje, čo sa musí dodržať. Okrem toho sú tu aj normy životného prostredia, ktoré sa zvýšili v tejto zmluve. Presne sa stanovuje, aké energetické úspory sa musia dosiahnuť v priebehu najbližších rokoch. Myslím, že to by bolo v zásade všetko. Aspoň to, teda, čo sa týka tých hlavných bodov. No v poriadku, ďakujem. Nebudeme podrobne hovoriť tu v rozpočtovom výbore všetky uh, ustanovenia o všetkých ustanoveniach. E, ďakujeme za tieto ústne upresnenia a náš spravodajca sa pozrie na podrobnosti v texte a na budúce nás bude informovať tak, aby sme mohli hlasovať a mať všetky informácie. Monika, chceli ste komentovať alebo položiť otázku? Danke. Ďakujem, pán predseda. Len veľmi stručne, myslím, že je veľmi rozumné, že v oblasti údržby a renovácie našich budov e, konečne postupujeme systematicky, pretože podľa mňa je dôležité čo najskôr zadefinovať možné nedostatky našich budov a zasiahnuť preventívne, pretože dodatočné opravy sú vždy drahšie. Čo sa týka e, výpisov a tendrov, generálne riaditeľstvo už nám e, poskytlo tieto informácie, že nás bude informovať včas, vtedy by sme vedeli, kto presne sú títo partnery, keď dôjde k takejto verejnej súťaži Myslím, že 21. potom eh, to pozitívne všetko odhlasujeme. Ďakujem. Merci bien. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ďakujem. Ja som s tým nemal problémy, mohli sme hlasovať, ale som spokojný s týmto vysvetlením, môžeme hlasovať eh, aj hneď o tomto prevode, pretože tam nie sú žiadne problémy, ale môžeme hlasovať aj 21. Takže odporúčam aby sme hlasovali za 21. V poriadku s výhradou teda toho, že naši kolegovia sa ešte budú môcť vyjadriť. Posledný bod nášho dnešného programu, ktorý by tiež mohol byť predmetom hlasovať, je to politika budov. Monika? Politika budov. Ja an... Je tu projekt Orbán, je tam nejaké prepojenie s maďarským premiérom. Hier gibt es nur glückliche Umstände. <laughs> nie, nie, v tomto prípade ide iba o pozitívne okolnosti. Nie je na tom nič negatívne, čo by sa spájalo s maďarským predsedom vlády. Na poslednú chvíľu sme dostali podklady z komisie k dvom projektom, ktoré sa týkajú budov Musím hneď na úvod uviesť, že som trošku e, s nevôľou e, musela si uvedomiť, že definícia parlamentu a definície komisie e, pojmu naliehavé je trošku odlišná. Komisia ste pracovala veľmi podrobne, ale trvalo je to rok a pol a ja som teraz mala tri dní na to, aby som zaujala k tomu stanovisko ale vďaka dobrej príprave komisie eh, takmer neboli žiadne ďalšie otázky. Oba tieto projekty považujem za rozumné. Ide o dve budovy. Ide o budovu Orbána a Covent Garden 4. Mal by sa uzavrieť eh, nájomná zmluva. Teraz sme v súčasnosti budove SDME táto budova je o mnoho drahšia. Námnosť domov je naozaj veľmi e, drahá. Teraz by sme si novou zmluvou ušetrili 3,9 milióna eur každoročne. Súčasná situácia je taká, že máme kancelárske priestory e, vo veľkosti 39 tisíc štvrtových metrov a potom sú tam rozsiahle parkovacie miesta, e, Priemerná nájomná e, cena e, za kanceláriu je 307 eur na štvorcový meter. To je naozaj veľmi vysoká suma. Taktiež e, za energiu boli dosť vysoké náklady, ako aj za bezpečnostné služby. Táto zmluva našťastie bola vypovedaná k 31. decembru 2011, takže budeme musieť nájsť nové riešenie na rok 2012, respektíve do konca roka 2012 komisia prišla s týmto riešením nových budov, pretože chce uzavrieť konečné zmluvy s týmito firmami a potom prispôsobiť nové podmienky stanoveným požiadavkám. Budova Orbán má 24 463 štvorcových metrov, sú tam aj archívne priestory vo veľkosti zhruba 800 štvorcových metrov E, parkovacie miesta 155 a e, Ďalej sú tam aj rôzne iné e, zariadenia. Stav tejto budovy je veľmi dobrý. Myslím, že je aj dobre dostupná aj pre parlament. Sice to mm, trvá chvíľku peši, ale myslím, že to nie je nejako ďaleko. Ehm, s azbestom ani so žiadnymi inými problémami sa tam nepočíta. Táto budova zodpovedá všetkým moderným normám. Táto zmluva sa podpisuje na 23 rokov. Na osobu sú náklady eh, relatívne výhodnejšie ako predchádzajúca zmluva. Čo sa týka vybavenia, to bude mať na starosti majiteľ a kvôli krátkosti času už nie je priestor na vypisovanie verejnej súťaže. Ročné náklady na prevádzku sú 5,3 milióna a celkovo myslím, že to je priateľné. 23 mesiacov má byť bezplatných. Keď sa pozrieme na konkrétne čísla, je tá cena e, za švrtový mecer 183,3 eur. Myslím, že tým eh, sa posúvame na o mnoho výhodnejší úroveň ako predchádzajúca zmluva, takže aj cenovo je to o mnoho pozitívnejšie. A keď sa k tomu ešte pripočíta výbava, zhruba 196 eur na meter štvorcový, myslím, že eh, to nie je nejako eh, zlé. Ďalej budova Covent Garden 4, tam je ďalších 70 tisíc metrov štvorcových. Je tam aj jedále, neparkovacie miesta a tak ďalej. E, tam je tá doba 20 rokov, teda toho trvania zmluvy. E, sú tam e, o mnoho lepšie podmienky, zmluvé podmienky Žiadna e, doložka o prerušení nie je zapracovaná v zmluve, podľa nás je to priateľné, azbest tam nie je, kapacita predstavuje 160, 568 osôb, pardon. Vybavenie má na starosti majiteľ, nedošlo k žiadnemu vypísaniu verejnej súťaže kvôli krátkosti času. Belgický štát požiadal o budovu, o ktorú chcela požiadať pôvodne komisia, a napokon aj získal prednostné právo na využívanie tejto budovy, na odkúpenie tejto budovy a na jej ďalšie využitie. Čo sa týka eh, každoročných nákladov, eh, to je vo výške 3,287. Čo sa týka kancelárských priestorov, tých je 19 497 m2 24 mesiacov je opäť bez poplatkov. Teda aj pri tejto budove celkovo z finančného hľadiska podľa nás je táto zmluva rozumná. Čo sa týka kancelárskych priestorov, 144 pardon, 160 eur na štvorcový meter a keď si porovnáme, e, že máme 24 mesiacov bez poplatkov, e, je to ešte výhodnejšie, keď započítame aj výbavu na 15 rokov je tam celkovo 8,9 milióna, ktoré musí znášať majiteľ. Na štvrtovej meter je to 135 eur. Chceme podporiť komisiu v tom, aby to dotiahla celé do konca. Inak sa dá povedať, že obe tieto budovy sú rozumnou kúpou, respektíve prenájmom a to, že sa to podarilo e, vybaviť všetko za rok a pol, myslím si, že e, komisia naozaj získala všetko to pozitívne, čo v súčasnosti na trhu je. To bolo naozaj len také rýchle zhrnutie. C'est un exploit. Áno, to bol naozaj výkon. Pochopil som to tak, pani spravodajkyňa, že si myslíte, že tieto dva projekty sú úplne priateľné a bez stanoviska a že nemáme... Bohužiaľ, mm, pán predseda si vypol mikrofón. Oui. Donc, euh, notre rapporteur... Euh... <sighs> Čiže naša spravodajkynia si myslí, že tieto návrhy sú výborné a navrhuje, aby sme sa nevyjadrovali, nevydávali stanovisko, takže takto je to rozhodnuté predtým, ako skončíme. Dám slovo Hajderovi, pretože pred chvíľou som mu to odmietol a povedal mu, že nemáme čas, ale končíme trošku skôr, takže nech sa páči. Gracias, presidente, por darme la palabra, porque pensaba... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za slovo. Ja som sa už chcela takmer sťažovať, že všetci sa dostali k slovu a ja nie. Ale dobre, teraz ste to napravili a pokiaľ ide o finančný rámec, to je veľmi zaujímavé a dôležité. Dôležitá je tu hlavne stratégia. Takže možno by sme sa možno treba povedať, že sa sústredíme príliš na túto stratégiu. Samozrejme je to dôležité, ale malo myslíme na obsah. Pán Godmany sa takisto prihlásil a chcela by sa mu povedať to, že nás tu varuje pred určitými pohybmi, ktoré sa tu dejú, čo sa deje na rade, čo sa deje ohľadne kohezných fondov. Sú tu zablokované niektoré projekty. Ja jednoducho mám pocit, že sa tu e, pred zamienkou Mm, toho, že sa uvádzajú nejaké právne problémy, blokujú tieto veci. A čo potom vlastne bude fungovať? Keď jednoducho nebudú veci zaplatené, tak potom bude problém. Možno pravdepodobne budeme musieť už záväzky potom krátiť. Takže jediné, čo máme teraz k dispozícii, to je kohezný fond. A tu mám pocit, že my jednoducho nehovoríme dostatočne o obsahu, o tom, čo vlastne skutočne je predložené na stole prichádzajú tu údaje z komisie, ale nakoniec sa to aj tak celé rozhoduje na rade. Tam sa jednoducho ako keby na nás zabúdalo. Tam máme tak či tak už problémy a tí, čo sú tam, tí, čo zastávajú skôr názor úspor a na rozdiel od tých, ktorí zasa, zastávajú názor skôr kohéznych podpor a financovania. Jednoducho musíme to celé si premyslieť a pozrieť sa na to, čo nám vlastne predložila komisia. My sa stále stiažeme na to, že nedostávame dostatočné informácie, ale tie informácie, ktoré dostávame, tak tie jednoducho neprepracujeme, nerozpracujeme. Možno jednoducho príliš sa sústredíme na tie strategické body. Áno, je to dôležité, ale substancia ako taká, to jadro tej veci spočíva v tom, že jednoducho ešte dosť vecí bolo predložených aj zo strany rady. Ďakujem. Pravda je taká, že rokovania sa ešte nezačali ani v rade, ani medzi radou a nami. A začnú až po júnovej, v júnovom samite. Návrh pracovného kalendára dánskeho predsedníctva je taký, že rada v máji pre všeobecné otázky dostane dokument, ktorý oni nazývajú um, negotiating box, kde nebudú žiadne čísla. A to bude vlastne rekapitulácia stanovisk 27 krajín a Európskeho parlamentu. Predpokladám, že záverom bude to, že sa Európska rada pozve na diskusiu o viacerých orientačných eh, všeobecných otázkach. Tento dokument pôjde na summit, na prvú výmenu názorov v júni. <clears throat> A podľa výsledku z júna uvidíme, či môže začať skutočné rokovanie o číslach, alebo <clears throat> aj rada potrebuje viacej času. Čo vlastne veci <clears throat> spomaluje, je finančná kríza, dlhová kríza. Doteraz ministri financií alebo aj rada, videli sme to na rade minulý týždeň, sa 100% času venovalo Grécku a rokovaniam o rozpočtovej zmluve. a o Európskom fonde stability, stability sa hovorí o Európskom nástroji stability, pardon. <clears throat> Takže o rozpočte EÚ na rok 2014 sa môže hovoriť až v júni. Problémom pre nás je, že musíme využiť túto príležitosť na to, aby sme zorganizovali metodologicky našu prácu, upresnili našu stratégiu a prehodnotili e, tú, ten vzťah sily v opačnom tábore. Čiže 21. marca to bude veľmi zaujímavé počas stretnutia na konferencii medzi parlamentami. Vlády tam teda mm, pred niekoľkými dňami sme zorganizovali konferenciou s našimi kolegami ex Econu a z Výboru pre zamestnanosti v rámci Európskeho semestra. Na programe bola <clears throat> rozpočtová politika, ale aj výmena názorov, ktorá bola veľmi zaujímavá, tak ako to pred chvíľou niekto pripomenul. Čiže tu budeme mať ďalšiu takúto šancu pochopiť navzájom naše stanoviská. Včera predčerom som bol v Berlíne Hovoril som s nemeckými orgánmi a je jasné, že v Berlíne aj v Paríži si uvedomujú skutočnosť, že bude potrebné rokovať o viacročnom finančnom rámci, ale nie je stanovisko. S výnimkou toho, že čím, sa, čím viac sa zníži rozpočet, tým lepšie, pretože to znižuje národné príspevky a to je všetko. Ale to nie je rokovacia pozícia, to je len, len čakanie. A kríza mm, bezprostredne mm, zamestnáva všetkých. Keď finančná Fukushima sa ochladí, tak potom môžeme začať rokovať. A to, čo povedal Ryder, je úplne e, správne. Dobre, priatelia, ďakujem vám. Budúce stretnutie 21. marca o 9 popoludní. Končím schôdzu.